Right, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to... Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Vítam vás na prvom zasadnutí po letnej prestávke. Máme pred sebou pár teda obdobie, ktoré začína. Trochu sme už omeškali sme sa dnes, takže začneme. Prejdeme hneď k bodu číslo 1. Je to prijatie programu schôdze. Sú nejaké pripomienky? Nie je tomu tak, takže program je týmto prijatý. Prejdeme k bodu číslo 2. Nie sú tu ani žiadne oznámenia predsedu momentálne, ani z vašej strany žiadne pripomienky, takže prejdeme k bodu číslo 3. Ide tu o schválenia zápisníc zo schôdzi, nejaké pripomienky. Ak nie sú pripomienky, do, ak nebudú teda do konca zasadnutia, tak a môžeme ich považovať za schválené. Teraz bod číslo 4, ako aj bod číslo 7 ide o spoločnú roz, diskusiu, rozpravu. Ide tu o dohodu posledného partnerstva a spolupráci medzi EU a členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej. A bod číslo 2 je posilnenia dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EU a členskými štátmi na strane jednej a Kazašskou republikou na strane druhej. Zdá sa, že to je veľmi podobné. Sú to dve správy, aspoň z mojej strany pár pripomienok, preukázanie e, e, posilnených vzťahov medzi Európskou úniou a Kazachskou republikou, kde ide o posilnenie, posilnené partnerstvo, boli tu dohody ešte z decembra roku 2015, Čakáme na plnú ratifikáciu zo strany členských štátov a tohto parlamentu. Na tomto procese teraz pracuje. Náš výbor sa rozhodol, že tu budú dva oddelené postu, legislatívne uznesenie, pokiaľ ide o e, závery rady a takisto pokiaľ ide uznesenie zo strany parlamentu, kde sa chceme vyjadriť, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a ku republiky vo všeobecnosti. A teraz by som rád odovzdal slovo našej spravodajkyni, pani Lise Jakonsári. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po fínsky. Chcela by som takisto všetkým zaželať šťastný návrat do Bruselu. Myslím, že máme pred sebou veľa práce. Myslím, že je veľmi dobre, že začíname s takouto veľmi dôležitou otázkou, teda o Kazašskej republike, pretože ide o najdôležitejšieho partnera pre Európsku úniu v priestore Ázie. Je to prvá krajina, s ktorou sa nám podarilo podpísať dohodu o partnerstve a posilnenej spolupráci. O tomto sa momentálne hovorí, budeme to musieť ešte my ratifikovať, takže preto o tom hovoríme vo všeobecnosti môžeme povedať, že my sme presvedčení o tom, ale vo všeobecnosti sa má za to, že Európska únia by mala posunieť svoju úlohu v Strednej Ázii, pretože Európa je jednou z mála organizácií, ktoré majú nástroje a ktoré môžu nastoliť demokratické zmeny a mier v Strednej Ázii, ako aj iných regiónoch sveta a je dobré, aby sme už hneď na začiatku povedali, že Kazašská republika je dôležitou krajinou pre zahraničnú politiku, ako aj bezpečnostnú spoluprácu. Ide o veľmi, dô, zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o odzbrojovanie nukleárne, takisto zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodné rokovania a diskusie ohľadne Sýrie a Iránu. Preto Kazašská republika je takouto dôležitou krajinou, aj pokiaľ ide o OSN, tam takisto zohráva kľúčovú úlohu, ako aj kľúčovú úlohu v rámci VTO, predovšetkým pokiaľ ide o výbor pre životné prostredie, ktoré tam, ktorý tam majú. Ďalšia dôležitá predbežná poznámka je, že Európska únia je kazašským najväčším zahraničným investorom a takisto sme veľmi dôležitým obchodným partnerom a ako sme už o tom v minulosti hovorili o výbore pre zahraničné záležitosti a možno sme sa na tom vtedy aj dohodli, chceme prehlbiť a rozšíriť naše vzťahy s Kazašskou republikou a myslím si, že to chceme urobiť takým spôsobom, ktorý bude eh, v záujme oboch krajín. A táto nová dohoda nám dáva skutočne dobrý základ na ktorom budeme môcť pracovať, pokiaľ ide o takéto posilnenú spoluprácu. Ja som rada, že môžem povedať, že táto nová dohoda o partnerstve a spolupráci posilňuje naše záväzky, ako aj záväzky tejto krajiny a sústredíme sa na kľúčové problémy, ako dodržiavanie ľudských práv, základné slobody a demokratické slobody a princípy, ako aj právny štát. V rámci tejto novej dohody tu máme celú sériu ustanovení, ktoré sa vzťahujú práve otázok súvisiacich eh, medzinárodnou spoluprácou, právneho štátu, udržateľného rozvoja, ako aj trhového hospodárstva. A vzhľadom na tieto otázky, ešte doplňujúc, tu ide napríklad aj o tému e, zrušenia zbraní masového ničenia, hromadného ničenia. To je takisto niečo, čo je vlastne pokryté v rámci tejto dohody a takisto je jasné, že Európsky parlament očakáva jasné, hmatateľné formy pokroku v rámci politických reforiem, pokiaľ ide o otázky dožiavania ľudských práv, pokiaľ ide aj o ďalšie oblasti. To sú všetko otázky, kde Európsky parlament už v minulosti prijal stanoviska a odporúčania napríklad ešte v roku 2012. A takisto tu ide o niečo, kde Európsky parlament ešte v roku 2015 prijal stanovisko v rámci tej našej stratégie Európska únia a Stredná Ázia. Takisto si myslím, že je dôležité, aby tie nové pravidlá, ktoré tu máme v tejto dohode, aby skutočne odzrkadľovali všeobecné e, zámery Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o posilnenie spolupráce a dialógu pokiaľ ide o tieto dôležité veci, ktoré som spomenul. To znamená, politický dialog je veľmi dôležitý, to sa takisto týka aj otázky ľudských práv a rozvoja a právneho štátu v rámci spolupráce s medzinárodnými, s medzinárodnými organizáciami, medzinárodným spoločenstvom. Táto dohoda zdôrazňuje takisto aj našu spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky a podporuje sa tu spolupráca, pokiaľ ide o obchodné otázky, investície, rovnako ako aj pokiaľ ide o otázky energetického charakteru a pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a ďalšie otázky životného prostredia, ako aj otázky právneho charakteru v rámci posilňovania právneho štátu. Takže čo je najdôležitejšie, je to, že Máme tu obnovenú inštitú, inštitucionálny rámec, pokiaľ ide o vzťahy s Kazašskou republikou, e, kde vlastne budeme mať obsiahnutú aj možnosť demokratickej kontroly, ako aj parlamentnú spoluprácu. Úprimne dúfam, že obe strany budú ochotné podporovať a držať sa týchto záväzných dohôd. Je to úplne jasne stanovené v rámci aj tej samotnej dohody. A táto nová dohoda očakáva, že tu budú konkrétne pokroky a výhody pre obe strany a takisto to povedie k jasným zlepšeniam v viacerých oblastiach, ktoré som už spomenula. A Dúfam, že tieto výhody sa potom vlastne pretavia do takej viditeľnej podoby, aby sme na konci videli jasné prvky zlepšenia právneho systému, ako aj lepšie fungujúci právny štát v krajine, ako aj e, zlepšenie, pokiaľ ide o e, pracovné právo, pokiaľ ide o spoluprácu s medzinárodnými organizáciami. Dúfame úprimne, že toto sa udeje. A teda podľa mňa toto je spôsob, akým sa dostaneme dopredu aj v ďalších oblastiach a chcela by som zdôrazniť v tomto ohľade, že sú tu otázky, ktoré nás aj znepokojujú, pokiaľ ide o túto krajinu. A bohužiaľ, spolutovanie treba povedať napríklad, že sloboda vyjadrovania sa alebo otvorenosť voči kritike, voči vláde, že to sú oblasti, ktoré sa jednoducho v tejto oblasti ešte stále nezlepšili. Nezávislé odbory boli zakázané v niektorých prípadoch, ale boli v každom prípade umlčané a takisto sa dostali aktivisti v oblasti ľudských práv do vezenia za svoju činnosť. To znamená, toto ako keby nezapadalo do toho nášho systému a predstavy, ktoré máme ohľadne fungovania odborov. Takže dúfame, že Kazachstan zlepší eh, svoj, svoje aktivity aj v tejto oblasti. Ja si uvedomujem, že mám obmedzený čas, ale sú tu viaceré otázky, ktoré treba spomenúť, pretože sú dôležité a chcela by som povedať, že pre viacerých sa preukázalo ako takým sklamaním to, že odborári sa dostali do väzenia alebo boli obvinení, či dochádza k takémuto zastrašovaniu, napríklad aj pokiaľ ide o nezávislých novinárov, boli tu prípady, kedy veľa teda sa dostali aj títo do väzenia a potom ich prokuratúra obvenila. Takže bohužiaľ, ten e, pracovné právo a jeho reforma obmedzuje určité, určité zlepšenia v oblasti týchto reforiem a to je negatívna vec, predovšetkým pokiaľ ide o také otázky ako napríklad keď týkajúceho sa boja proti terorizmu. Takže v každom prípade treba povedať, že, ide, že je dobré, že robíme takéto kroky, e, že reformujeme e, sledujeme vlastne aj reformu ústavy, prerozdelenia moci. Zdá sa, že sa veci uberajú správnym smerom, alebo sa urobili aspoň kroky správnym smerom, ale v každom prípade Vážená kolegyňa, chcem vás požiadať, už hovoríte 10 minút, mohli by ste sa dostať k záveru. Chcela by som využiť tento historický moment, ja som v veľmi ťažkej pozícii, pretože musím vás upozorniť na to, že máte pridelený čas a už hovoríte oveľa dlhšie, ako vám bolo povolené. Poprosím vás, aby ste už ukončili svoj príhovor. Áno, myslím si, že je veľmi dôležité venovať sa týmto otázkam riadným spôsobom a je podľa mňa dobre, že sa tomu venujeme a že tu máme takéto dohody, je veľmi dôležité povedať aj to, že Kazachstan momentálne rieši tie výzvy, ktoré pred ním stoja. Ďakujem pekne, pani Jakonsári. Teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Najprv pán Kukan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi, aby som sa predovšetkým poďakoval pani spravodajkyni za veľmi dobrú správu ja politický vývoj v, Kazachste, v Kazachskej republike sledujem veľmi pozorne už viac rokov a chcel by som povedať, že tu vidíme všeobecný pozitívny vývin situácie, pokiaľ ide o aktívne, aktivity Kazachstánu z Európskou únie. To prvá stredoazijská krajina, ktorá vlastne chce takýmto spôsobom povýšiť tie vzťahy s Európskou úniou. Vidíme, že Kazachstan zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zahraničné otázky, napríklad pokiaľ ide o úlohu v rámci rozhovorov o Astane, takisto členstvo v OSN v, a takisto aj pokiaľ ide o hostenie, hostovanie EXPA pre rok 2017. Kazachstan sa venuje aj otázke odzbrojovania vlastnej krajiny a takisto aktívne obhajuje na medzinárodnej úrovni otázku šírenia nukleárnych zbraní a odzbrojenia v tejto oblasti. Toto všetko poukazuje na to, že táto krajina posilňuje svoju prítomnosť na medzinárodnom fóre a myslím si, že by sme mali podporiť Kazachstan v tomto ohľade. Kazachstan je osamotený a otvára v podstate takýmto spôsobom svoj politický priestor. Krajina momentálne robí politickú modernizáciu, takisto ako to je napríklad preukázané, pokiaľ ide o spustenie tretej modernizačnej stratégie, čo je vlastne spojené s medzinárodnými, medzinárodnými postupmi, ako napríklad vstup do VTO. Myslím si, že by sme mali podporiť eh, dohodu medzi Európskou úniou a Kazarskou republikou. Mali sme to podporiť a využiť to ako nástroj, pokiaľ ide ďalšie prehľadanie našej spolupráce s touto krajinou a v tomto kontexte by som chcel podporiť spravodajkyňu, pokiaľ ide stanovisko. Ja si myslím, že táto krajina si zaslúži našu podporu, pokiaľ ide o prehľbovanie ďalších demokratických reforiem a myslím si, že táto doda musí byť vnímaná ako ďalší milník v tomto ohľade. Na vážne treba povedať, že Kazachstan je kľúčovým regionálnym hráčom, pokiaľ ide o Strednú Áziu a chcel by som podporiť to, že my potrebujeme zvýšenú prítomnosť v tomto regióne za Európsku úniu. Potom, čo som vymenal všetky tieto pozitívne veci, uvedomujem si, že sú tu určité problémy, ktoré nás nepokojujú. Spravodajkyňa ich e, spomenula, viaceré z nich, je to pravda, mali by sme sa na to pozrieť bližšie a prehlbiť našu politickú spoluprácu s Kazašskou republikou aj ďalej na to, aby sme tieto odstránili. Treba však povedať, že táto krajina preukázala pozitívne tendencie vo vývoji a mali by sme to podporiť. Máme tu Nakoľko tu máme aj uznesenie, ktoré bude sprevádzať podporu tejto dohody, ja predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, preto by sme sa mali sústrediť na posilnenie našich bilaterálnych vzťahov aby sme podporili ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, mali by sme hľadať spôsoby, ako sa pohneme dopredu, pokiaľ ide o reformné procesy v tejto krajine a mali by sme pripomenúť Kazachstanu, že treba pri, mať jednotlivé odporúčania, ktoré napríklad predložilo OISI. Ďakujem veľmi pekne. OBSE. Ďakujem pekne, že ste dodržali tento časový slot, ktorý ste mali zhruba 3 minúty, takže bolo by dobre, aby sa toho držali ostatní. Takže teraz zostane slovo pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dúfam, že ste strávili dobré letné prázdniny, ako aj všetci ostatní kolegovia. Chcel by som zablahoželať pani Jakonsáli za túto vyváženú a dobre štrukturovanú správu. Kazachská republika je obrovskou krajinou. Myslím si, ja takisto sledujem tú situáciu, už dlhšie mám veľký záujem o to, ako sa tu vyvíja situácia, robím to už dlhé roky a myslím si, že táto krajina, môžeme sa od nej veľa naučiť, predovšetkým pokiaľ ide otázku mierového spolužitia medzi kresťanmi a moslimami, pretože kresťanská populácia je zhruba na úrovni 40% a moslimovia zhruba na úrovni 50% a je veľmi zaujímavé, ako sa v tejto krajine darí po postsovietskom období, ako sa darí tejto, týmto náboženstvom spolužiť, že tu nie sú žiadne problémy. Vidíme, aké problémy sme napríklad mali v takých krajinách ako Uzbekistan. Takže, čo je skutočne zaujímavé, a treba to povedať, že viac ako pred desiatimi rokmi, myslím, že to bolo v roku 2005 alebo 2006, už som v tomto výbore zhruba 17 rokov, ja som bol prvým spravodajcom, pokiaľ ide o európsku politiku susedstva a ja som vlastne vtedy veľmi vážne e, naznačil, bolo to bohužiaľ zamietnuté na plenárnej úrovni, Kazachstan môže byť veľmi kľúčovým hráčom, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou úniou, pretože skutočne z geografického hľadiska ide tu o krajinu, ktorá má časť svojho štátu vlastne susediacu s Kaspickým morom, takže Myslím si, že mali by sme s touto krajinou spolupracovať viac keď už teraz spolupracujeme s Tureckom. Takisto gratulujem Kazachskej republike, že pristúpili do VTO, ale treba povedať celkom jasne, že táto krajina nie je západnou typickou demokraciou. Sú tu viaceré problémy, napríklad pokiaľ ide o zatýkanie e, žurnalistov a odborárov, ľudia sa tu strácajú, takisto sú to obviňovania, že tu dochádza k mučeniu ľudí. Treba povedať, že krajinu spravuje veľmi silná ruka. A je tu to dedičstvo bývalé socialistickej krajiny a ešte ďalšie veci, ktoré tu neboli spomenuté. Ja som si prečítal tú správu, ale iba tak zbežne, možno, že ma môžete opraviť, ak sa mýlim, pani Jakonsári. Ide skutočne o zakladajúceho člena Euroazijskej hospodárskej únie a to je taká zahmlená organizácia momentálne, ale v každom prípade cieľom je, aby tu nedošlo k nejakému rozširovaniu politiky susedstva a e, poskytnutiu pomoci zo strany Európskej únie v tom zmysle, ako napríklad e, primeli alebo prinútili Arménsko alebo ostatné krajiny, aby vstúpili do tejto únie azijské. Takže treba udržiavať dobré vzťahy s takýmito krajinami, ako je Kazachstan, ktoré nechcú byť úplne ukotvené eh, v krajinách, ktoré sú pod taktovkou Putina. A myslím si, že ak budeme podporovať takéto bilaterálne formy spolupráce s Kazachstanom, tak budeme môcť pomôcť aj takým krajinám ako napríklad Arménsku. To sú malé krajiny, ktoré sú izolované. Máme tu Bielorusko, tam je ešte stále diktátor takisto Rusko je diktátorským režimom a Kazachstan sa chce ako keby vymaniť, vymaniť medzi týmito mocnosťami. A treba povedať, že táto krajina má takisto priateľov v Európskej únii a naša skupina podporí túto spoluprácu. Ďakujem. Charles Tenok. Teraz ďalší kolega. Yo estoy bastante sorprendido de observar cómo... Ja som trošku prekvapený tým, ako v tejto diktatúre on sa dostal k moci v 99. Tam vrcholila korupcia, neplatili žiadne slobody. No a tí, ktorí poukazujú na korupciu, sú potom prenasledovaní. No a čo sa týka hospodárskej situácie, tak tu to tiež je všetko vlastne poznačené tou korupciou. Sú tu aj fondy, e, naozaj ide o miliardy potom sa ukáže, že sú na kontách vo Švajčiarsku. Poukázali na to novinári, ktorí potom boli tiež prenasledovaní. Hovorilo sa o e, spolunažívaní kresťanov a moslimov, hovorí sa o pokroku, ale e, povedzme si pravdu, my potrebujeme strategické vzťahy s Kazachstanom ako EÚ, pretože Kazachstan naozaj je e, akýmsi mostikom medzi EÚ, Ruskom a Čínou. Eh, je to teda veľmi významná eh, krajina z geopolitického hľadiska. Mm, džihadizmus tu taktiež má eh, isté korene. A potom je tu aj situácia na juhu v Uzbekistane. Ja myslím, že treba hovoriť jasne, treba hovoriť jasne aj v správach. E, pri moci je oligarcha, má v rukách všetkú moc, e, neplatí tam žiadna sloboda. E, nehovorme teda o pokroku, keďže je to iba na povrchu a nejako to nemení nič na spravovaní Kazachstanu aj hospodárskom. Pri moci je skorumpovaná rodina. Taká je situácia, nejaká iná. Ďakujem za GUE Engel, pán Šolc. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať spravodajkyni. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že je to dôležitá dohoda, preto je to aj e, diskusia, o ktorej sme, ktorú sme mali mať na programe už dávno. Ehm, Prečasne sa uplatňuje táto dohoda už od maja 2016, takže my meškáme e, vyše roka. Ide o to e, pozrieť sa teraz na uplatňovanie tejto dohody. Preto hovorím, že e, rozpráva o ratifikácii aj o našom postoji je veľmi dôležitá. Mnohé sa už spomenulo možno, že sa pozrieť na ťažiska bilaterálnej hospodárskej spolupráci, potom je tu aj e, ochrana údajov, právny štát, e, boj proti terorizmu, zabráneniu praniu špinavých peňazí, e, taktiež korupcia a tak ďalej a tak ďalej. E, toto všetko sa musí v tej e, dohode spomenúť. Aká je situácia v roku 2017? Treba sa pozrieť, e, čo si o všetkých týchto oblastiach myslíme e, reálne. Preto by som bol radšej, keby tá správa bola ešte konkrétnejšia, aby sa hovorilo o e, celom spektre tejto dohody. Je to potom otázka ľudských práv, sú situácia odborov a odborárov. O tom by sa taktiež malo hovoriť. Je tu aj postoj eh, Human Rights Watch a mm, medzinárodných a európskych odborárskych eh, organizácií. Takže mali by sme dbať na to, aby sme naše vlastné, vlastné normy eh, uplatňovali aj v kontexte bilaterálnych vzťahov, konkrétne s Kazachstanom. A ešte jedna vec, ktorá mi tam chýba, mali by sme sa nad tým zamyslieť. E, sociálne pnutie v tejto krajine. Myslím, že to vlastne vyplýva z tej sociálnej reality. Aj o tom by sme mali hovoriť, ako sa bojuje proti chudobe, e, prístup k sociálnym službám, k e, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávaniu. To sú všetko otázky, ktorým sa budeme musieť venovať A taktiež sa tu nehovorí nič o Euroazijskej únii a tu sa pripájam k Charlesovi Tenokovi. Teraz sa práve hovorí na pôde e, výboru pre e, medzinárodný obchod práve o tejto otázke. Takže mohli by sme možno, že hovoriť aj o tejto Euroázijskej únii. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou a verím, že z toho bude nakoniec kvalitná správa. Ďakujem. Za zelených, pán Mezovič. You, uh, like to... Ďakujem. A ja vítam všetkých kolegov, ktorí sú späť po letnej prestávke. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za návrh správy. Je to naozaj e, veľmi komplexná správa ale možno, že by sme mohli byť trošku konkrétnejší, to tu už odznelo. Už som spomenul napríklad počas rozpravy o stratégii EÚ Stredná Ázia. Podľa mňa Stredná Ázia je dôležitou geopolitickou oblasťou pre EÚ, to nikto nespochybňuje, ale nie až tak, aby sme neuplatňovali e, nejaký súbor politických e, zásad. A kvôli tomu by sme mali možno, že naozaj hovoriť o všetkých tých bodoch, ktoré tu spomenul kolega predo mňou. Takže trošku speci- špecifickejšie. Medzinárodná úloha Kazachstanu naozaj e, klobúk dole napríklad pred tými e, rozhovormi z Astany to nespochybňujem, musí tu byť podpora EÚ, možno, že je aj niekoľko ďalších e, príkladov. E, Kazachstan je naozaj jedinečnou krajinou v Strednej Ázii práve kvôli tomuto, ale potom je tu oblasť ľudských práv, právneho štátu a všeobecného demokratického rozvoju a tu EÚ sa musí pozrieť na svoje vlastné nástroje a postupy. Myslím si, že dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kazachstanom sa musí zrevidovať a musí sa viac zameriavať na výsledky, viac ako doteraz. A taktiež uplatňovanie záväzkov Kazachstanu vo všetkých spomenutých oblastiach. Tu sú potrebné e, jasné benchmarky a potom aj ich vyhodnocovanie zo strany EÚ. To neustále chyba, aj keď to komisia a ESVČ už dávno slúbili. Takže celkovo by sme chceli možno konkrétnejšie hovoriť o takýchto prípadoch, e, ktoré sa týkajú ľudských práv, e, občianskej spoločnosti, novinárov, e, odborárov, ktorí sú buď prenasledovali, alebo ktorí sú na pochybných obvineniach vo vezení, na základe pochybných obvinení vo vezení. Takže ďakujem, naozaj pokrýva sa tu toho veľa a je to naozaj veľmi dôležité tá diskusia vo vzťahu s touto oblasťou. Ďakujem pekne. A teraz pán Korvin Mike. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pánom Kukanom. EU má podporovať Kazachstan. Samozrejme, nemôžeme podporovať e, uväzňovanie novinárov, ale e, naozaj inak treba podporiť túto krajinu a jej snahy. Nik už sa nehlasí o slovo. Je tu niekto z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť? Pán Klár, chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za túto správu. Kazachstan pre nás je strategicky významnou krajinou v Strednej Ázii aj na medzinárodnej scéne. Je členom Bezpečnostnej e, rady OSN. Je to najväčší obchodný partner EÚ v Strednej Ázii. Viac ako všetky ostatné krajiny tejto oblasti spolu. Je to taktiež dôležitý aktér pri uplatňovaní našej stratégii pre Strednú Áziu a je to aj e, dôležitý spolahlivý partner v oblasti energetiky. Zo všetkých týchto dôvodov táto posilnená dohoda ešte e, posilňuje našu spoluprácu v týchto spomínaných oblastiach, ale aj v oblasti politického dialógu spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ale aj klimatických zmien, sociálnych e, záležitostí a tak ďalej a tak ďalej. Treba uznať, že je e, veľa toho, čo by nás e, mohlo v oblasti ľudských práv znepokojovať. Aj sa to spomenulo, potom je tu aj o, o, otázka odborov, to tu viacerí spomenuli. A na jar, keď sme mali stretnutie v Kazachstane, tak sme hovorili veľmi jasne o všetkých týchto záležitostiach a kazašskí partnery nám povedali, že bude nový zákon o odboroch e, schválený tento rok v súlade s záväzkami vyplývajúcimi členstva v Medzinárodnej organizácii pre prácu a potom budeme mať v novembri dialog o ľudských právach e, opäť. Kazachstan e, má bezvizový styk z EÚ od 1. januára 2017 a všetky kazašské e, letecké spoločnosti už nie sú na čiernom zozname, e, bezpečnostnom zozname EÚ. E, vďaka nášmu, ale hlavne ich E, úsiliu e, zlepšili bezpečnostné postupy. Takže mnohé je znepokojujúce, ale vzťahy s Kazachstanom sa rozvinuli natoľko, že táto nová dohoda naozaj je potrebná a e, myslím, že ma, bude mať aj podporu. Ďakujem. Nik sa už o slovo nehlási. Lehota na prekladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov 4. september o 11. na miesto 1. septembra 9. 10. oktobra sa bude hlasovať a v pléne v novembri tohto roka. Ešte e, spravodajkyňa pani Jakonsári. Áno, stručne. Chcem sa poďakovať všetkým za konštruktívne príspevky. Pokúsim sa na ich základe vylepšiť správu. Kazachstan je pre nás dôležitou partnerskou krajinou, určite je tam veľa problémov hlavne čo sa týka európskych základných hodnôt, ale aj tak si myslím, že došlo k pokroku a ešte raz ďakujem za túto rozpravu. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Takže ideme ďalej. Bod 6. Máme na to zhruba pol hodinu. Debriefing o volebnej pozorovateľskej misii v Keni. Ako viete, bolo to 8. augusta, 6. voľby, odkedy sa v 91. vrátili k e, systému viacerých strán. E, naozaj tu bolo veľké e, mediálne pokrytie. Prezident Kenyatta získal 54 hlasov pred pánom Olingom Mali sme tam e, kolegyňu, ktorá bola na čele pozorovateľskej misie a ja s ďalšími siedmimi poslancami a poslankyňami. Ja chcem povedať, že tieto voľby e, prebiehali e, v zložitom kontexte, bol to aj časový tlak, naozaj obvinujem, obdivujem obyvateľov Kenie, ktorí išli k urnám E, v miery. Bolo tu aj trošku e, zastrašovanie a naozaj e, bol to dôkaz toho, že Afrik- v Afrike môže demokracia prevážiť. Ja chcem povedať, že je dôležité povedať, že ak sa niečo bude spochybňovať, tak to musí byť v miery pred súdmi bez akéhokoľvek násilia, pretože je to v záujme e, kňažského národa. Teraz kolegyňa Šáke, ktorá podrobnejšie povie o volebnom procese. Um, Teším sa, že sa vidíme po letnej prestávke, hoci niektorí sme sa videli v Kenii aj v lete chcem vám poďakovať za možnosť podeliť sa o myšlienky a budem stručná, aby mohli pohovoriť i kolegovia. EÚ vysiela veľmi ambiciózne misie do Kene. 130 pozorovateľov strednodobo, dlhodobo, podporný e, personál a tak ďalej. Takže naozaj dôležitá misia tieto voľby sa diali v období napätia a násilia. Asi viete, čo sa udialo v roku 2008 a 2013. je tu od roku 2010 nová ústava, kde ide o decentralizáciu, lepšiu distribúciu e, právomocí, distribúciu moci a tiež zdrojov. Ide tiež o, podľa ústavy o viac účasti verejnosti a prekonanie e, tej, to je toho status quo, kde víťaz berie všetko. Napätie je celkom jasné počas veľmi napätej kampane. Pozorovatelia za EÚ sa v Kenii pozerali na postup zhromaždenia a načúvali, či kandidáti e, postupovali e, prejavmi plnými nenávisti, či sa hovorilo o zdrojoch, bezpečnosti. Tiež s úsilím, aby to bolo bezpečie a nie zastrašovanie bolo jasné, že to bola veľmi živá diskusia a že väčšina eh, Keňanov nielen volili, ale chceli, aby tieto voľby boli mierumilovné a transparentné. V deň volieb sme videli naozaj veľmi disciplinovaných voličov. volili v šiestich eh, E, teda šesť e, inštancií, nie len prezidenta, ale aj miestnych predstaviteľov a rôzne e, úrovne vlády. V snahe prekonať nedostatok dôvory sa zaviedli nové technológie na registráciu, identifikáciu a prenos výsledkov volieb. Napriek očakávaniam tieto nové technológie nenahradili nedostatok dôvery. problém bola otázka e, informačných technológií, e, vražda v tejto súvislosti e, osobnosti len niekoľko týždňov pred voľbami. Kvôli vysokému tlaku bezpečnostné testy týchto systémov sa nevykonali spôsobom ideálnym. Po volebnom dni sa centralizovane zobrazili výsledky, ale zálohovacia e, metodológia by si zaslúžila reformy. Ešte stále sú tu e, výzvy k spôsobu, akým sa výsledky e, zobrazovali, neregulárnosti, kde opozícia hovorí, že tieto výrazne zmenili výsledok volieb. Naďalej treba monitorovať spôsob, akým najvyšší súd i ďalší riešia tieto výzvy. My sme jasne demonstrovali, že treba postupovať cez súdne inštancie, nie násilím či inými spôsobmi násilnými. Na záver by som rada vyzdvihla, aká konštruktívna a kolegiálna bola spolupráca s inými pozorovateľskými misiami. Bola to misia Africkej únie, ktorá vykonala úžasnú prácu. Commonwealth e, zase pán Mahama Afgána bol takisto prítomný i ďalšie misie z USA. John Kerry bol prítomný. My sme mali dôležité vyhlásenia pred a po voľbách. Konali sme nezávisle a nestranne. To bolo pre nás rozhodujúce. Ak máte záujem o viac podrobností, naše vyhlásenia môžete nájsť online. Spoločné tlačové vyhlásenie môžete nájsť práve tam, ale momentálne si myslím, že toto je príležitosť pre vás na kladenie otázok. Nech sa páči, rada ich zodpoviem. Ďakujem. Ďakujeme Marite Šáke za vašu správu, za vašu prácu v Kenii. členovia v našej delegácie bol pán Celer ďalej, Tania Fajan Berloke, pani Veržia a ďalší. Ak niektorí z týchto, ktorí boli prítomní v Keni, sa chcú viac slova, nech dám im slovo. Pani Žovko bude prvá. Ďakujem. Rada by som poďakovala pani Šáke za vynikajúcu správu k našej misii. Ešte raz chcem poblahoželať k vynikajúcim stretnutiam, ktoré sme mali s predstaviteľmi občianskej spoločnosti i ďalšími, e, s médiami, predstaviteľmi vlád, to veľmi dobre prispelo k situácii, tak ako sa vyvíjala po voľbách. Tu chcem poblahoželať šéfovi našej delegácie pri, k vedeniu rokovaní k mieromilovnému výsledku. Vypočuli sme si prejav šéfa opozície, určité napätia e, de deň po voľbách. Naozaj e, s, bolo dobre, že sa to vyriešilo mierumilovne. Tieto voľby prebehli výborným spôsobom. Myslím si, že to bol pre delegácie vynikajúci zážitok. predstavitelia Európskeho parlamentu boli e, vrelo uvítaní ľudom i vládou. Skúsenosť to bola naozaj vynikajúca, za čo ďakujem. Že som mohla byť členkou tejto delegácie. Ďakujem pani Žovko. Ďalší dva kolegovia by chceli pohovoriť. Najprv šéf delegácie pre styky s pána Frickou e, kým zhromaždením, pán Gáler. Ďakujem za všetky tie vysvetlenia. Mám dve otázky. Prvá sa týka etnického aspektu. Stále sa dá uvažovať o tom, že väčšina e, z hlasujúcich hlasujú v etnic, etnického pohľadu že etnická otázka stále dominuje. Ďalšia otázka potom sa týka posúdenia prístupu k médii a pokrytia médiami. Média, audiovizuálne aká bola situácia aký by to malo dopad na ten tesný výsledok a tak ďalej. Ďakujem. Myslím, že Marita vie odpovedať na tie otázky, ale ešte ďalší rečník najprv. Vlastne dvaja, pani Gomeš a pán Tanok. Rada by som sa spýtala Marity e, ďalšiu otázku. Mohla by nám možno povedať, čo sa udialo po voľbách, e, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré by mali e, potierať mimovládne organizácie. Nebolo to konzistentné s demokratickým zacielením volebného procesu. Ešte Charles Tenok. Ja by som sa chcel spýtať na ICC po udalosť, v súvislosti s udalosťami pred desiatich e, rokov, keď 1200 ľudí zahynulo a ďalšie tisícky bolo presídlených. Špeciálny e, prokurátor e, ICC vlastne Medzinárodného súdneho tribunálu jednoducho stiahol obvinenia. Ako vyzerá tá situácia? Má teraz ešte ICC vôbec nejakú vieryhodnosť? Pokiaľ ide o bestresnosť niektorých činov. Kenyatta bol prvým predstaviteľom e, štátu, ktorý bol vôbec obžalovaný. Myslím si, že ICC vzniklo s dobrým zámerom, aby sa skončila beztre, budúcnosť, ale pozeráme na, sa na otázku kritickej podpory väčšiny e, afrických krajín. Ďakujem. Ďakujeme ešte na záver, pán Kukan. I ja mám otázku. Ten proces, o ktorom sme počuli, bol e, elegant, e, bezproblémový, ale vieme, že v Kene nikdy nemôžu byť e, nudné. A ak aj voľby sú v poriadku, to, čo nasleduje, je viac či menej zložité. Počúvam tu, že sme boli viac menej spokojní. Chcem sa spýtať pani e, e, Šáke, vy ste hovorili o dobrej spolupráci s medzinárodnými organizáciami. A už však dobre posúdili dobre situáciu, tak ako sa nám väčšinou darí. My sme z pravidla e, dobrí v pomenovaní situácií. Dokázali ste, znie len otázka, bola to štrukturovaná spolupráca medzi našou delegáciou a ďalšími, pretože občas sa deje, že Máme spoločné komuniké. Ako prebiehala táto otázka, ako sa riešila vo voľbách? A pán Gáler sa bol spýtal správnu otázku. Moja otázka a znie áno, odpoveď znie áno. Vzhľadom na uh, uh, fungovanie politických e, postupov. Je to po kmeňovej línii. Rôzne kmene podporujú rôznych kandidátov. Možno nie tak dramaticky ako predtým, a však tieto tradície nadalej pretrvávajú. Vaše dojmy, pán Kokan, zdieľam. Teraz má pani Šáke možnosť odpovedať na niektoré z týchto otázok. Nie? Ďakujem za tieto otázky. Len to zdôrazňuje záväzky, e, ktoré sa týkajú teda významu keňských volebných procesov. Prvá otázka e, sa týkala dominancie etnického e, faktoru. Jednoduchá odpoveď je tu áno. Na jednej strane je to príležitosť, pretože je tu toľko mladých ľudí, ktorí žijú v mestách, Diskutovala som s predstaviteľmi mladých, blogermi, že volia eh, tak, ako volia a že sa to nepáči rodičom. nejde len o voľby, ale vidím tu riziko, a to som povedala na tlačovej e, konferencii, riziko apatie u mladých, pretože si uvedomujú otázky, ako je korupcia, e, takisto skutočnosť, že prebiehajú na politických zhromaždeniach e, platby, to určite nemôžno spojiť so skutočnou demokraciou E, pokiaľ ide o demokraciu, takisto ste sa pýtali na pokrytie mentiami. Oso- jedna osoba vedie desiatich analytikov e, z rôznych e, jazykových mutácií, národné médiá, veľmi dôležitá úloha rozhlasu, často veľmi podrobne monitorovali e, prípadné nenávisné e, prejavy ďalej e, demokratickosť jednotlivých vysielaní a tak ďalej. A v rôznych jazykoch tu boli rôzne verzie, rôzne rozdiely. Súkromné vysielanie je veľmi ťažké očakávať e, nestrannosť, pokiaľ sa pozrieme v porovnaní na štátne médiá, alebo veľmi úzkostlivo sa to monitorovalo. Myslím si ďalej, že čo tu bolo výzvou, už tak to súvisí i s určitými e, odpovediami, ktoré dostávame i naďalej na misii, pretože EÚ má jasný mandát na pol, polozorovanie volie pri rigidnou nestranou metodológiou, to sa všetko ďalej vyvinulo, ale my volebné e, orgány nás vyzýva, aby sme posudzovali, či sú veci v súlade s kenskými záväzkami, ale sú tu širšie formy nespravedlivosti. Mnohé veľmi závažné. Nie je ľahké celkom jasne e, zistiť, kde a ako. A to súvisí Kolega Kukan hovoril o tom, že i voľby e, prebehnú trpezlivo a správne, ale napätia e, nastanú neskôr. nielen demonstrácie a niekedy i násilie, dokonca z policajnej strany. Snažíme sa pochopiť, koľko ľudí zahynulo v násilí po voľbách, pretože čísla sú tak rozlišné Bohužiaľ často e, vidíte v správach, že sa našli tela v jazere Viktória, ľudia zastrelení a podobné e, nezákonnosti, ktoré nás vedú k obavám. Podobne, keď organizácie občianskej spoločnosti majú odvolané e, ich licencie, vtedy sa hlásime k slovu. Nie je to len výzva, pokiaľ ide o schopnosť e, občanskej spoločnosti konať, ale boli to tie mimovládky, ktoré e, boli práve tie, ktoré mohli spochybňovať tie výsledky, osobitná teda situácia a naozaj tieto kroky sme spochybňovali. Takisto sme nahlas e, sa ozývali, keď sme videli, že súdnictvo veľmi silné stanovisko zásahy zo strany súdnictva, tie prípady, ktoré teraz pre, sú pred e, Najvyšším súdom, už tak to je veľmi dôležité pre vieryhodnosť a e, súdnictva, kde sa veľa investovala do e, zaškolovania sudcov. Naďalej pokračujeme v pozorovaní v tomto ohľade. Charles Stenok sa pýtal na e, Medzinárodný trestný tribunál. Pýtali ste sa to zo široka, pokiaľ ide o vieryhodnosť ICC v Afrike, ale to, čo som videla v Kenii, tá téma je tak trošku tabu izovaná. Je to niečo, kde e, e, orgány, keď len dostanú len náznak na prípady trestného tribunálu okamžite napádajú čokoľvek, čo by sme mohli povedať, ale určite je e, viac menej známe, že je, sú nezávislí, e, ale minimálne v roku 2013 tendencia bola naznačovať, že medzinárodné spoločenstvo e, e sledujú jednu a tú istú tematiku. Teraz to nebola taká centrálna téma. Ale keď hovoríte s občianskou spoločnosťou a organizáciami, takže vlastne pokiaľ ide o kriminálne skutky, ktoré tu boli pri voľbách z minulosti, ktoré boli veľmi vážne, takisto aj domáca správa, ktorá tu bola, napríklad nebola implementovaná. Takže sú tu obavy, ktoré sa týkajú zmieru, spravodlivosti, zodpovednosti aj na národnej úrovni. Takže ja si myslím, že pre nás všetkých je to téma, na ktorú nesmieme zabúdať. Takisto je taký širší kontext, keď hovoríme o zdrojoch pre voľby, pokiaľ ide o zdôrazňovanie programu. Bola tu jasná požiadavka zo strany viacerých, aby sme tam neboli prítomní, keď tu je napríklad riziko násilnosti, keď je tu naliehavá pod, potreba venovať pozornosť tomu, čo sa deje v Keni, ale aby sme boli viac prítomní, keď budeme napríklad snažiť sa hľadať, ako preklenúť tie e, problémy, ako vniesť trochu mier. Napríklad náboženskí vodcovia sú do toho zaangažovaní, ale aj mimovládne organizácie, aktivisti ľudských práv, ženských práv. Myslím, že to je všetko dôležité, aby sme správnym spôsobom využili know-how týchto organizácií. A pokiaľ ide o kontrolu, pokiaľ ide o kontrolu delenia moci, tu si takisto bude vyžadovať investície do miestnej občianskej spoločnosti, aby sme zabezpečili mieru zodpovednosti. A pokiaľ ide o to, čo sa pýtal pán Kukan, pýtal sa, že ako spolupracujeme s ostatnými medzinárodnými pozorovateľskými misiami a tým, ako e, sme spokojní s tým v úvodzovkách, myslím, že som veľmi jasne e, pomenovala problémy týchto volieb, ako aj dopadu na štruktúrálne problémy a takisto sme hovorili aj o útokoch napríklad na inštitúcie, napríklad justičné orgány, takisto aj na ten tlak, ktorý tu bol na volebnej komisii, aj to, že sa technológia nekontrolovala tak, ako mala, že voliči neboli informovaní tak, ako mali byť. A takisto sme hovorili o štrukturálnych otázkach. Mohla by som napríklad to spomenúť ešte v tej predbežnej správe, ale treba povedať, že napríklad médiá navrhli, aby sme podporili tieto voľby. Je to nešťastné, pretože máme jasné pozorovateľské výsledky, kde sledujeme viaceré aspekty a tešíme sa, keď sa veci vydaria, ale treba takisto byť úprimný keď budeme pomenovávať to, čo sa nepodarilo. A takisto treba povedať, že naša misia stále pracuje. Tá finálna misia bude prezentovaná v októbri. Európsky pozorovateľský tým momentálne na súde, kde sa monitoruje ten prípad, ktorý sa rieši. Čakávame rozsudok, reakcia na ten rozsudok, dôvera v ten rozsudok. To všetko bude dôležité a je predčasné teraz robiť nejaké závery ohľadne nášho hodnotenia týchto volieb. Čo sme my urobili zatiaľ je tá predbežná správa, vyjadrenie konštruktívneho a kritického charakteru. Myslím, že týmto som zodpovedala vaše otázky a som k dispozícii pre ďalšie vstupy, ak by niekto mal záujem. Všetky výsledky sú online zverejnené. Takže ďakujem pekne ešte raz za možnosť vyjadriť sa. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za reakcie na všetky otázky. Ešte sú snad nejaké pripomienky, nie je tomu tak. Takže budeme hovoriť aj o politickej situácii vo východnej Afrike. Je to dnes alebo zajtra? Je to dnes. Celý ten región východnej Afriky je regiónom, kde treba venovať väčšiu pozornosť mene Európskej únie. Takže týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Výmena názorov ohľadne eh, Austrálie a Nového Zélandu s pánom Vígandom, riaditeľom SVČ pre Áziu a Tichomorie. Je tu? Áno, už je tu, nech sa páči. So, Dear colleagues, let me now welcome our next guest, Mr. Gunnar Wiegand from the European External Action Service. Eh, ďakujem veľmi pekne. Chcel by som privítať pána Gunara Víganda, riaditeľa SVČ pre Áziu a Tichomore. Pozvali sme ho, aby nám zinformoval ohľade našich vzťahov s Austráliou a Novým Zelenom, pokiaľ ide o interné, externé rozmery našej zahraničnej politiky s oboma krajinami. My vieme, že tie prepojenia Európskej únie s týmito dvomi krajinami sú solidné aj z historického hľadiska opodstatnené. Spolupráca medzi EÚ, Austráliou a Novým Zélandom je širokospektrálna, týka sa boja proti terorizmu, podporovanie ľudských práv a ďalších oblastí, ako napríklad životné prostredie. Predchádzajúce politické dohody boli podpísané, tie sa týkajú viacerých oblastí spolupráce EÚ a oboch krajín EU, Nový Zéland, partnerstvo, pokiaľ ide o spoluprácu, to bolo podpísané 5. oktobra minulého roku a výbor AFED pripravuje už podporu z prievodných uznesení. Spravodajca pre Nový Zéland je pán Tenok. 9. oktobra sa budeme tejto téme venovať a deň na to sa bude hlasovať a parlament bude hlasovať v novembri v v rámci plenárky. Dohoda rámcová medzi Austráliou a EÚ, na to bolo treba čakať dlhšie, pretože bolo treba vyriešiť otázky týkajúce sa ASEANu a Manily. Bolo to podpísané v auguste tohto roku. Takisto krátke oznámenie, predtým než sa pustíme ďalej. Chcel by som povedať, že politická skupina EPP navrhla, že by pán Milan Mon bol spravodajcom. Táto zmena sa prerokuje a rozhodnutie patričné sa urobí na rozšírenom bíre AFETu. Neviem, či som to mal povedať, pretože žiadna skupina to neprejavila záujem, ale treba povedať, že takáto zmena v EPP sa udeje a rozhodne sa o tom na budúcom zasadnutí Bíra. Takže to je všetko z mojej strany. Teraz návrhujem, aby dostal slovo pán Vígan. Máte zhruba 10 minút a potom môžeme hovoriť v diskusii o otázkach, ktoré sa budú týkať témy Nového Zelandu a Austrálie. Srdečne vás vítam a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekedy nie je až také zaujímavé hovoriť o úzkých dobrých priateľoch, ľahšie sa hovorí o problémových priateľoch a krízových situáciách. Tieto dve krajiny sú našimi dobrými priateľmi, tak Austrália ako aj Nový Zéland. A to sa preukázalo vlastne aj v rámci tých krokov, ktoré urobila vysoká predstaviteľka v rámci e, fóra ASEANu v Manile tohto mesiaca, kde vysoká predstaviteľka sa stretla s pánom Bishopom, ministrom zahraničných vecí, a tam sa udialo vlastne aj verejné, verejný akt podpísania tejto rámcovej dohody s Austráliou. Už to meškalo, pretože to bolo pripravené lepší čas, ale muselo sa to správne naprogramovať, doladiť a možno vám a takisto teda to budú ďalšie informácie. Gratulujem pánovi Tenokovi, budeme spolupracovať aj s ďalšími spravodajcami, pokiaľ ich ďalšie dohody. Budeme to úzko monitorovať, pokiaľ ide ten proces súhlasu zo strany Európskeho parlamentu. Prečo teda my prijímame takéto dohody s našimi dobrými partnermi? Vzťahy Európskej únie s obidvomi krajinami sa dynamicky vyvíjali v ostatných rokoch. Obe krajiny rovnako zmýšľajú a v týchto časoch veľkých neistôt a veľkých zmien je dôležité mať dobrých priateľov, partnerov, s ktorými sa dá veľmi dobre štruktúrovane spolupracovať. To je dobrý základ pre, našu, pre naše medzinárodné e, prvky politiky. Spolupracujeme v oblasti viacerých e, tém a máme takisto pozitívny vývin, pokiaľ ide o e, politický dialog. To sa týka predovšetkým oblasti Pacifiku, kde obe krajiny sú hlavnými partnermi z celosvetového meradla. Politický dialog sa posilnil a máme teraz upgradeovanú reprezentáciu na Novom Zélande. Máme tam teraz veľvyslanca za Európsku úniu. Tieto vzťahy už trvajú veľmi dlho. Vlastne to boli jedny z tých prvých vzťahov, ktoré sme tu vôbec mali v minulosti. Je tu vyjadrenie pre spoluprácu ešte z roku 1999. Takisto bola podpísaná deklarácia vzťahov bolo to potom nahradené spoločnou deklaráciou v roku 2007. Takže tá dohoda s Novým Zélandom bola podpísaná v januári minulého roku a teda v októbri minulého roku, ospravedlňuje sa rečník, a je v platnosti od januára. Vzťah s Austráliou sa vyvíjal ostatných 25 rokov Vychádzali sme hlavne z hospodárskeho partnerstva, teraz už sme na úrovni strategického a politického partnerstva, kde sa sústredíme teda hlavne na otázky zahraničnej bezpečnosti, tak na bilaterálnej ako aj na multilaterálnej úrovni. Tá dohoda, ktorá bola práve podpísaná, e, nahradí partnerský rámec, ktorý je v platnosti od roku 2008 vytvárajú sa spoločné výbory na to, aby sa zabezpečilo dobre fungovanie a implementácia týchto dohôd a špecifické podvýbory sa takisto môžu neskôr vytvoriť. Dočasná aplikácia sa s ňou počíta, avšak očakáva sa ešte ratifikácia v plnej miere za obe strany. Myslím, že to bude trvať zhruba dva roky. Šesť členských štátov ratifikovalo tú dohodu s Novým Zélandom do posiaľ časť toho pôvodného zámeru pre túto dohodu s Novým Zélandom, ako aj rámcovou dohodou s Austráliou, treba povedať, že pôvodne obaja partnery trochu zdráhali sa, aby vstúpili do formy takejto dohody. Našim cieľom bolo, aby sme posilnili naše zahraničné, hlavné body zahraničnej politiky, pokiaľ je ľudských práv, demokracie, právneho štátu, a to sú kľúčové teda prvky, ale takisto sú tu aj ďalšie kľúčové princípy, ktoré usmerňujú našu zahraničnú politiku a to, akým spôsobom vlastne my dbáme na plnenie našich zámerov. To sú oblasti, kde sa nám podarilo nájsť priestor pre dobré dohody, ktoré majú zabezpečiť to, aby vzťahy napríklad za Austráliou a Novým Zelandom, boli konzistentné v súľade s našim spoločným prístupom Európskej únie, pokiaľ ide o naše dohody s tretimi krajinami. Kľúčové prvky sú teda obsiahnuté už v týchto dohodách a bude to veľmi pomáhať práve tým, ktorí rokujú v oblasti, eh, oblasti biznisu tieto rámcové dohody však sú oveľa viac, pretože tzv. PAK, ktorý tu máme s Novým Zélandom FA, ktorý máme z Austráliou, to upgradeuje naše vzťahy a je to nad rámec iba podpory, pokiaľ ide o demokraciu a ľudské práva, ale takisto to vytvára aj určité spoločné prvky, ktoré zdieľame v ostatných oblastiach, kde vlastne sa pripravujeme na úzkú spoluprácu v riešení takých problémov ako klimatické zmeny, a e, takisto chceme spoločne bojovať proti terorizmu a preto všetko vlastne ide nad rámec nejakých iba čistých hospodárskych dohôd. Všetky tieto prvky sú obsahnuté v týchto dohodách a vlastne reflektuje to tú komplexnosť našich vzťahov v rámci partnerstva. Máme tu rôzne nástroje, spúšťacie nástroje, ktoré môžu prehlbiť jednotlivé formy spolupráce v daných oblastiach, kde máme spoločné záujmy. Môžem uviezť pár príkladov, napríklad pokiaľ ide o zahraničnú politiku a bezpečnosť. A tu spolupracujeme v ušej podobe a chceme to prehlbiť v budúcnosti ešte viac tým, že budeme e, podporovať náš spoločný dialog. Budú to konzultácie na vysokej úrovni, ktoré sa ešte budú konať častejšie. Máme tu spoluprácu na viacerých oblastiach, nielen zaostaralých, ale aj Novým Zélandom, aby sa posilnila participácia týchto krajín, pokiaľ ide o riešenie krizového manažmentu v Európskej únie alebo zo strany Európskej únie. Vlastne s Novým Zélandom to už začalo fungovať v konkrétnych prípadoch. Takisto spolupracujeme, pokiaľ ide o riešenie víziev, ktoré tu máme v komplikovaných regiónoch, ako napríklad Afganistan, ale takisto sa to týka Ukrajiny, Sýrie, stredno blízkovýchodného mierového procesu, našimi Af- takisto africké krajiny a takisto aj spolupráca na úrovni OSN, kde máme dobrú a silnú spoluprácu. Sme dobrí partnermi, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa o zrušenia trestu smrti. Obe krajiny podporujú posilnenie Medzinárodného trestného tribunálu. To je takisto spomenuté v rámci, tohto, v rámci bodov našich spoločných rokovanie A ešte konkrétny operačný spôsob spolupráce s našimi eh, dvomi partnermi v eh, Tichomorskom regióne. Hovorí, eh, venujeme sa téme Fiji, pokiaľ ide stabilizáciu demokracie, takisto aj pokiaľ ide rozvoju spoluprácu. Napríklad komisár Mimica predtým, než pôjde na Tichomorské fórum budúci mesiac, tak sa zastaví tak v Novom Zélande, ako aj v Austrálii. A takisto úzko spolupracujeme s týmito partnermi, pokiaľ ide o juchovýchodnú Áziu, pokiaľ ide o ASEAN, pokiaľ ide o, o tie fóra, ktoré ASEAN organizuje, sú našimi dobrými partnermi, pokiaľ ide o tento proces. Takisto chceme pracovať nad rámec tejto spolupráce, tá sa stále rozširuje a po prvýkrát vlastne ešte užšie budeme spolupracovať v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a pokiaľ ide o boj proti radikalizácii klasické oblasti sektoriálnej spolupráce, nebudem ich tu všetky vymenovávať, pokiaľ ide dopravu až po životné prostredie, pokiaľ ide klimatické zmeny, až po spolupráce v oblasti vedy. Ale chcel by som zdôrazniť, že vedecká spolupráca medzi EÚ Austrália a Novým Zélandom. To sú tie najsľubnejšie oblasti, pretože tu je živá spolupráca, ktorú máme dokumentované. Je tu viac než 300 spolu projektov, kde sa investovalo, preinvestovalo viac než 2,5 eh, milióna eur. Takže je to strategickú spoluprácu, takisto zamestnanosť a ďalšie otázky. Takže treba povedať suma sumárum, že je veľmi dôležité, že tieto dohody sú e, právne záväzné, právne záväzný rámec pre našu globálnu a regionálnu koordináciu, ale aj pokiaľ ide o našu sektoriálnu spoluprácu, vychádzajú skutočne zo spoločne zdieľaných hodnot a princípov a týmto sa iba upevňujú naše priateľstva, ktoré nám môžu pomôcť v pretláčaní progresívnej medzinárodnej agendy, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, podpory ľudských práv. Myslím, že pozitívne hlasovanie v tomto výbore iba zvýznamní pozitívny prístup Európskej únie k týmto dôležitým partnerstvám v týchto časoch, kde stále vidíme, že sa objavujú neistoty a problémy, ako aj krízy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za vaše slova. Informovali ste nás o stave situácie medzi Európskou úniou, Novým Zélandom a Austráliou. A teraz máme zhruba pol hodinu, aby sme sa mohli venovať týmto témam. A chcel by som teda vyzvať kolegov, ktorí sa prihlásili, pán Milan Mon ako prvý, potom sa chce prihlásiť takisto aj pán Tenok. Takže pán Mon, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi Výlandovi za jeho slova. Ďakujem za komplexné informácie, ktoré ste nám práve sprostredkovali ohľadne dohod medzi Novým Zélandom a Austráliou. Chcel by som sa teda vyjadriť k Austrálii. Pán Vígand hovorí o veľmi dobrých priateľoch, partneroch. Označuje tieto krajiny takýmto spôsobom. Je dôležité, aby sme tu mali takýchto priateľov a spojencov, nie len v hospodárskom hľadisku, ale takisto aj politické vzťahy sú veľmi dôležité. Máme tu Čínu, Indiu, Japonsko a preto je veľmi dôležité, aby tieto krajiny, ktoré zdieľajú podobné hodnoty a princípy, aby skutočne e, plnili aj tie ciele, o ktoré máme my záujem. A preto je veľmi dôležité, aby sme tu hovorili aj o hospodárskych vzťahoch Je preto veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti zdieľali spoločnú víziu. A preto je veľmi dôležité, aby podpis tejto rámcovej dohody e, bol vnímaný ako niečo veľmi dôležité. Je dôležité, aby naše vzťahy k týmto krajinám sa posienili. My sme takými prirodzenými spojencami týchto krajín a je takisto veľmi dôležité, aby hospodárske vzťahy s týmito krajinami boli ďalej prehlbované. To sa môže udiať aj prostredníctvom tejto dohody. A ja som sa teda chcel spýtať otázku, ako to vyzerá napríklad, pokiaľ ide o obchodné vzťahy, sú tu nejaké konkrétne dopady, máte k tomu informácie. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme využili túto dynamiku, predovšetkým po tom, čo Spojené štáty americké sa teraz vlastne uh, stiahli z medzinárodnej dohody o boji proti klimatickým zmenám. Takže je veľmi dôležité, aby sa Európska únia vyjadrila v tejto oblasti presnejšie, predovšetkým pokiaľ ide o takú dôležitú krajinu, ako napríklad Austrália, pokiaľ ide o suroviny a pokiaľ ide o ďalšie pozitívne témy. My sme druhým najväčším, najhlavnejším obchodným partnerom s Austráliou. Austrália napríklad prijala E, dohody o obchody s Indiou, Čínou a Japonskom, preto je veľmi dôležité, aby Európska únia využila túto dynamiku ešte viac, pokiaľ ide o túto formu privilegovanej pozície po tom, čo sa teraz Spojené štáty americké takto stiahli. Možno by bolo dobre, aby sme takéto dohody o voľnom obchode s touto krajinou posilnili, bolo by to na prospech obom krajín. A možno by ste mohli takisto niečo povedať, aké výsledky tu boli, pokiaľ ide o to fórum vodcovské v Sydney, Leadership Forum, to bolo pred pár mesiacmi, myslím, že to bolo prvé fórum, Leadership Forum medzi Austráliou a Európskou úniou. A takisto som čítal, že Austrália sleduje podobné veci ako aj my, pokiaľ ide o také témy ako Ukrajina, Rusko a Irán. Mohli by ste snať povedať niečo k tomu viac, pokiaľ ide o tieto spoločné vzťahy? A takisto aj pokiaľ ide o nejaké konkrétne stanoviska za stranu Austrálie, čo sledujú, pokiaľ ide napríklad o sankcie voči Rusku alebo pokiaľ ide o Ukrajinu a takisto aj pokiaľ ide o Irán. A ešte som počul aj nasledovné. Počul som, že austrálska vláda má veľmi malú väčšinu. Myslím, že iba jedna poslankyňa e, je tým jazyčkom na váhe. A to je potom pravdepodobne ťažká situácia pre vládu v parlamente, Neviem, ako to je napríklad v Senáte, je tam menšina. Možno by ste nás mohli informovať, či sa tu dá hovoriť o nejakej kríze vládnej alebo nie. Pán Tenor, nech sa páči, za Nový Zeland. Ďakujem pekne, pán predseda. V 73. keď Spojené kráľovstvo pristúpilo k Európskemu hospodárskému spoločenstvu, tak e, Nový Zéland sa e, cítil byť opusteným tzv. materskou krajinou a je tragické, ironické, smutné, že Brexit a referendum e, sa konalo v čase, kedy možno Nový Zéland sa práve rozvíjal, naozaj vrcholili vzťahy s EÚ Ehm, teda ešte aj so Spojeným kráľovstvom. A myslím, že to trošku šokovalo Novozelandianov, teda výsledok referenda a to, čo to pre nich znamená. E, je to jasné e, aj e, keď novozelandský premiér v Bruseli nedávno bol a povedal, že chce naďalej E, mať e, veľmi silné vzťahy s 27 členskými krajinami EÚ bez Spojeného kráľovstva, ktoré predstavuje 20 ich zahraničného obchodu. Je to tretí najväčší obchodný partner. Nový Zeland, e, zvolil rovnaký prístup ako Kanada a iné e, krajiny Commonwealthu Ja som bol spravodajca pre ESPA eh, e a teraz som aj eh, spravodajcom pre to, čo je pokračovaním SPA. Takže ide o to vyrokovať dohodu o voľnom obchode, eh, podobne ako to bolo zo SETA pri Kanade. To je pozitívne podľa mňa. A Napriek tomu, že sú mnohí v mojej krajine aj v, mo- v mojej strane, že e, by mohlo dôjsť k akému si spojeniu e, medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými krajinami e, Commonwealthu, ale nie je to vôbec ešte hotová vec. Ja som rád, že Nový Zéland je, aj keď je veľmi vzdialenou krajinou, ale naozaj sa vynimočne zapája e, na pôde rôznych e, medzinárodných e, multilaterálnych organizácií a misií, spomeniem len OSN, a chce posilniť vzťahy z EÚ. Asi to vlastne bude zhruba o dva roky, keď aj Spojené kráľovstvo bude rokovať o e, svojich bilaterálnych vzťahoch a možno, že sa bude snažiť dobehnúť to, čo by e, bolo malo, keby bolo ostalo v EÚ. Potom je tu aj oblasť vzdelávania, e, vedy, kultúry, výmeny údajov E, spravovania migračných e, tokov, boj proti terorizmu a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko oblasti, s ktorým, v ktorých e, chceme spolupracovať aj s Novým Zélandom, napriek tomu, že sú veľmi vzdialení, ale zdieľajú e, takýto náš e, postoj. Takže si nemyslím, že to bude kontroverzné. Možno, že ani otázky nevyvstávajú, pretože je to dosť priamočiare Vyplynulo to aj e, z prvého vypočutia. Je to dobre rozbehnuté. A čo sa týka dohody o voľnom obchode, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, kedy sa to e, podarí e, uzavrieť. Dúfam, že do dvoch rokov, tak ako sa to očakáva. Ďakujem pekne, pán Tenok. A teraz rečníci z jednotlivých politických skupín. Najskôr pán Gurian za EPP. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Viganovi za podrobný opis, aj pánovi Tenokovi za tiež podrobnú správu. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že Nový Zeland je e, podobne zmýšľajúcou krajinou ako krajiny EÚ a sme vlastne e, rodinou, aj keď nás delí pol sveta. Takže je e, prirodzené, že priateľstvo a podobnosť sa rozvíjajú a menia do silného hospodárskeho vzťahu aj v oblasti technológie a vedy. Je to e, oblasť, ktorá je novým ekonomickým centrom sveta. Dochádza tam k rýchlemu e, rozvoju obchodných vzťahov. E, ide tam čím ďalej tým viac investícií. A Ehm, Nový Zeland je jadrom tohto dlhodobého vzťahu. Takže ehm, mali by sme čoskoro hlasovať a e, je to naozaj dôležitý krok na ceste k dohode o voľnému, voľnom obchode. Ehm, takéto dohody nie sú veľmi populárne v súčasnosti, to si uvedomujem, ale sú to nové e, príležitosti pre hospodárstvo a ľudí a naozaj to nemôžeme poprieť. Takže ja som rád, že je tu e, konsenzus napriek e, politickým, politickým naprieč politickému spektru v Európskom parlamente. E, je to veľmi potrebné vo vzťahu s novom, Novým Zélandom, je to krok správnym smerom a ako som už povedal, výsledkom by mala byť tá dohoda o voľnom obchode. Ďakujem. Ďakujem pán Ongoriano a teraz Anna Gomez. Ďakujem, pán Vigent. <clears throat> Mám otázku. Či v kontexte rokovaní o dohode o voľnom obchode či EÚ s týmito dvoma partnermi, Austráliou a Novým Zelandom, hovorí napríklad o daňových únikoch a e, financovaní terorizmu a praniu, e, praniu, e, praniu špinavých peňazí. Naozaj máme e, veľmi e, silné vzťahy medzi e, obchodom v EÚ a na druhom konci sveta v Austrálii, hlavne na Novom Z- Z- Zélande. Je tu ale aj silné britské dedičstvo, E, ktoré to ovplyvňuje. Pýtam sa, či je to na programe rokovania. Ak nie, tak by to malo byť a e, budeme na to dohliadať. A ďalšia otázka. Ako títo partnery vnímajú vývoj v ich e, oblasti Ázia, Tichomorie, hlavne v kontekste silnejúcej Číny a vieme, že aj niektoré iné krajiny v tejto oblasti mm, sú trochu znepokojené. A tiež e, mm, Severná Korea, e, nedávny vývoj naozaj e, e práve včera e, Severná Kórea odstrelila e, raketu. Ja som bola súčasťou volebnej pozorovateľskej misii na východnom Timore a e, potom tie rokovania s e, Austráliou, čo sa týka námornej e, hranice, e, ide o, o ložiska ropy. E, Obidve strany dúfajú, že k dohode dôjde čoskoro. Pýtam sa, či e, aj Austrália tak e, nedoškovo čaká na dohodu ako východný e, Timor. Ďakujem a teraz pán Nart. Ďakujem pekne, pán predseda. Austrália je regionálnou veľmocou. A teraz e, je tu e, hrozba, ktorú predstavuje Čína. A e, je tu istý spor o námornej hranici. Týka sa to viacerých e, susediacich krajín. Čínska Čína e, sa stále pokúša e, posúvať tieto hranice. Je tu jedinečná dohoda Zahrňa to aj oblasť Palau. A keď som ja bol e, na napríklad e, Vanuatu ostrove, tak e, je naozaj čím ďalej tým viditeľnejšia hospodárska prítomnosť Číny. A snažia sa tam posilniť túto strategickú prítomnosť ako sa k tomu stavia EÚ a Austrália. E, ide pritom o strategickú austrálskú zónu. Ďakujem. Pán Buchner za zelených. Pán Sole ako prvý zdá sa. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. E, vážim si posilnenú, posilnený vzťah, e, ktorý vyplynie e, z, to, z tejto rámcovej dohody. Nový Zeland a Austrália, ktoré sú geograficky veľmi vzdialené od nás, ale z iného hľadiska sú naozaj veľmi, veľmi blízke nám z hľadiska priorit a aj politického zmýšľania. Takže e, pre EÚ je dôležité zlepšiť e, tento vzťah. Táto nová rámcová dohoda a nové partnerstvo by mali byť dobrým nástrojom na to, aby sme spoločne E, zvládali celosvetové výzvy. Ja spomeniem možno, že iba zopár. Dúfam, že sa nám to podarí. Napríklad environmentálne otázky. A preto sa pýtam nasledovne, ako v rámci rámcovej dohody, hlavne o Austrálii teraz hovorím, ako chceme zvládať klimatické výzvy. Ide aj o ochranu biodiverzity eh, a potom aj otázka eh, rybolovu a eh, spravovania moria a oceánov. To sú všetko celosvetové otázky, ktoré sú ale mimoriadne dôležité a ja si myslím, že je priestor na spoluprácu medzi EÚ a Austráliou a Novým Zélandom. A ako som už povedal, dúfam, že sa nám to podarí. Ďakujem pán Sole, teraz pán Carver. Ďakujem. 23. septembra budú parlamentné voľby v, na Novom Zélande a je tam jedna strana, ktorá podporovala e, Brexit. A ja dúfam, že táto strana sa opäť e, dostane k moci. No a taktiež e, ide o tú dohodu o voľnom obchode, ktorá sa dúfam zrealizuje. Ešte jeden rečník. Pán Buchner. Ďakujem pekne. Iba niekoľko pripomienok, keďže mnohé už odznelo. Keď máme obchodnú dohodu, o ktorej práve teraz začíname rokovať s Austráliou, tak vždy vyvstávajú environmentálne otázky. Ja chcem iba predpomenúť to, čo sa týka špecificky uhlia a uránu. E, najviac sa to týka domorodého obyvateľstva e, v týchto krajinách a e, potom obchodná dohoda s Novým Zélandom. Tam je doslova ide o horu mlieka v prášku. E, týka sa to hlavne Nemecka a niektorých iných európskych krajín. Je za tým zvláštna politika Európskej komisie. A <laughs> tá, tá hora e, sa vlastne nedá nikomu predať, nik nemá záujem. Takže budeme mať čoskoro e, obchodnú do, dohodu s Japonskom a im teda vyvezieme túto horu E, mlieka v prášku, čo je fajn, ale dúfam, že čoskoro budeme mať aj dohodu o, o e, voľnom obchode s Novým Zelandom a opäť je tu tá e, hora. Ale teraz to pôjde naopak. Z Nového Zelandu tá hora pôjde do Nemecka a my sa to, to potom pokúsime predať opäť Japonsku. Neviem, pýtam sa, či je to správny postup. Ďakujem. Áno, išlo naozaj o e, veľa otázok. Pán Vigent, dávam vám tak 10-15 minút na odpoveď. E, dúfam, že sa vám podarí zodpovedať ich čo najviac. Ste pripravení? Nech sa páči. Ďakujem. Naozaj išlo o e, široké spektrum otázok. Najskôr sa zameriam na dve hlavné. Pýtali ste sa na ne viacerí dohoda o voľnom obchode a potom Čína. Takže dohody o voľnom obchode. Tie rokovania ešte oficiálne nezačali, ale e, intenzívne sa pripravujú. Je tu snaha zadefinovať ich e, budúci obsah čo najpodrebnejšie a e, potom to odzrkadli, sa to odzrkadlí v tom mandáte, o ktorý budeme žiadať. E, máme e, záujem o to, aby sa tieto rokovania začali čo najskôr a naozaj tie prípravy sa teraz finišujú. Dúfam, že vyriešime aj citlivé otázky, keď už pristúpime k samotným rokovaniam. Komisia teraz finalizuje e, návrh rozhodnutia o začatí takýchto rokovaní e, s Novým Zélandom a Austráliou. E, dúfame, že odporúčania budú schválené na kolegiu v nadchádzajúcich týždňoch odporúčania rady, potom sa formálne teda začnú rokovania, keď rada schváli rozhodnutie a dúfame, že sa to udeje ešte v tomto roku Eh, ideálne na jeseň. <clears throat> Toľko môžem povedať ja. V tejto chvíli hovoríme o rámcovej dohode a o park. Eh, nechcem hovoriť viac o, obchodných aspektoch, eh, to ponechám na príslušný výbor pre medzinárodný obchod. Potom Čína Viacerí ste spomenuli e, dynamiku Číny, ich hospodárskú prítomnosť v Tichomori. Je tu hospodárska dynamika, naozaj e, je zjavné, že Čína je hlavným obchodným partnerom a taktiež hlavným investorom už to platilo predtým aj v krajinách eh, ASEAN oblasti a teraz je to viditeľné napríklad eh, v Malajzii, v Tajsku, na Filipínach. Ale čo sa týka Tichomoria, tak eh, tu nejde ani tak o obchod, čo je dôležité, ale ide hlavne o rybolov. A využívanie e, rôznych e, morských zdrojov. Takže je to krátkodobý záujem krajín, pre krajiny Tichomoria spolupracovať s Čínou, ale mohlo by to naozaj aj e, jednoducho vyčerpať všetky e, morské zdroje. Takže ide tu o ich ochranu a dobré spravovanie rybolovu. Je to tak v našom záujme, ako aj e, e, v záujme väčšiny e, krajín Tichomoria tu Nový Zeland je naozaj kľúčovým partnerom. Spoločné hodnoty a spoločný politický náhľad sú pre nás dôležité. Eh, ide o naše hodnoty, o politické ciele. Je to obrovská oblasť, eh, to Tichomorie a eh, naozaj je to tak veľké ako z Dublinu po Tokio. Z východu Austrálie až po pobrežie Severnej a Južnej Ameriky, takže treba dobre spolupracovať s Austráliou a Novým Zélandom, pretože, ako som už povedal, ide o obrovskú oblasť. A postoj Číny, čo sa týka e, všeobecne geopolitického a geostrategického prístupu, mm, to tu sa možno, že v analýze zhodneme, aj keď nechcem o tom hovoriť e, v tejto chvíli podrobnejšie. E, nehovoríme teraz totižto o e, čínskej politike, ale hovoríme o tých dohodách, ktoré by mali zlepšiť spoluprácu s našimi partnermi Austráliou a Novým Zélandom. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré ste boli položili, napríklad pán Milan Mon, už tak Rád by som povedal, že to nedávne e, líderské fórum EU Austrália boli potvrdené tu v Bruseli pani e, Mogherini, potom pánom Bishopom, kde ide o relevantnú účasť e, členov kabinetu z Austrálie. tu. Ide o mobilizovanie mnohých nevládnych aktérov, tvoriacich e, užšie prepojenia medzi EÚ a Austráliou. A takto ide o širší dopad, než e, sú len vládne štruktúry. Malo by to byť niečo, čo tvorí uh, užšie prepojenia medzi spoločnosťami. O to tu išlo. Druhá časť sa udeje budúci rok v Európe. K Číne, čo som predtým povedal, len môžem povedať to isté o Rusku, Ukrajine alebo Iráne i pani Gomez hovorila o TPRK. Vidíme sa tu osobitne, e, osobne s predstaviteľmi Nového Zelandu k tejto téme. Je tu podpora európskych pozícií, pokiaľ ide o Rusko aj Ukrajinu. Podrobný prístup, pokiaľ ide o Irán a Blízky východ – a um, konzultujeme s Austráliou, pokiaľ ide o bezpečnostné výzvy. Týka sa to i e, Juhočínskeho mora. Rád by som tu však povedal, že účasť EÚ e na juho azijskom samite, kde ide o vysokú interakciu, doteraz nezahrňal Európsku úniu. No teraz máme poprvýkrát účasť predsedu Európskej rady e, Manile Austrália to bola menej entuziastická, než sme sa spoliehali. Chceli sme plnú účasť hmm. EU v budúcnosti. Viacerí ste ma požiadali, aby som pohovoril o národnej politike. No už tak to je pre úradníka veľmi zložitá úloha či už ide o e, členské krajiny alebo tretiu krajinu. Predstavitelia e, kabinetu sa musia e, zaodberať parlamentnými aktivitami, nie vládnymi. A toto by mohlo viesť predčasným voľbám v budúcom čase. O tom nechcem hovoriť podrobnosti. Určite terajšia koalícia má iný pohľad než predošlá vláda. Voľby e, na Novom Zelande sa udejú v celkom blízkom dohľade. Nebudem komentovať jednotlivé politické strany, to je vaša špecialita. My sa, ako úradníci sa tohoto E, snažíme vyhnúť. Pani Gomeš sa pýtala na boj proti e, boj proti e, terorizmu a daňovým únikom. Môžem vám povedať, že sú tu dvo, dva články v dohode, článok 9, kde je množstvo prvkov boja proti terorizmu a článok 37, kde sa osobitne rieši pranie špinových peňazí a financovanie terorizmu. Takže treba e, naozaj e, uviesť aj financovanie terorizmu, zabezpečovanie aktív zo e, so zločineckých aktivít. Je to teda plne pokryté a je tu i výmena relevantných informácií. Pokiaľ ide o daňové úniky ako také, táto problematika nie je za súčasťou, ale spôsob formulovania by umožnil aj riešenie otázky, keď sú to zločinecké aktivity. Snažíme sa byť čo najinformatívnejší i najviac, čo najviac informovaní. Rozhovory o e, e, delimitácii námorných hraníc s východným východného, s východným Timorom. Neviem, či vnímanie východného Timoru je podobne zdieľaný i Austrálčanmi. Určite však sú tu pokroky, pokiaľ viem. Ďalej otázky týkajúce sa biodiverzity e, rybolovu. Tá je pokrytá v článku 45 k ochrane životného prostredia. Tu sú elementy, ktoré nám umožňujú prehlbiť túto spoluprácu v námornej oblasti. Ospravedlňujem sa, pán Búcher, nebudem môcť vám komentátovať otázku o mlieka v prášku. Záverom snad len poviem, že sme pristupovali strategicky vo vzťahoch e, e, k e, Kanade, pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode, je to to zložité získať politickú podporu všetkých zainteresovaných. Je to však e, e, správny krok a došlo k prielomu v rokovaniach s Japonskom a čoskoro to dovršíme do konca roka a e, žiadame i vašu podporu, pokiaľ ide o pokiaľ ide o pokročenie v rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Vigant, kde boli tu už ďalšie otázky. V poriadku, veľa šťastia. Určite chápeme strategický význam toho, tejto časti sveta pre EÚ. Môžeme prejsť, kolegovia, k ďalšiemu bodu. Na čas asi e, e, debriefing o pozorovateľskej misii vo východnom Timore. Parlamentné voľby sa uskutočnili 22. júla, prezidentské 22. marca krajina získala nezávislosť v roku 2002. Prvá krajina, ako prvá krajina tohto tisícročia. E, k tomuto kroku dospievali veľmi zložito, ale v oblasti demokracie a demokratických princípov e, urobili veľké pokroky, nielen e, pokiaľ ide o juhovýchodnú Áziu. Dve misie EÚ viedla pani Bilbao za Alde, poslankyňa a pozorovateľka. Pridali sme sa k ďalším misiám, ktoré viedla pani Gomeš za SAD, ktorá bola na, od roku 2007 na štyroch misiách. Dnes nás poinformuje o týchto misiách. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Naozaj som s radosťou sa zúčastnila týchto misií pozorovateľskej, pokiaľ ide o mis, mis, voľby. Vidíme tu obrovský pokrok, pokiaľ ide o postupy, dôveru ľudí v proces. Veľmi dobrý príklad, kde volebné e, zložky chcú to najlepšie chcú uh, využiť odporúčania, ktoré poskytla, poskytli pozorovatelia. Mrzí ma, že pani kolegyňa Bilbao dnes nemohla prísť, ale jej tým odviedol veľmi dobrú prácu. Táto interakcia medzi našou dlhodobou misiou spolupráca e, s volebnými zložkami naozaj bola plodná, pretože je to úprimné želanie e, dobre si počínať. Toto boli druhé voľby, ktoré si východný Timor zorganizoval. Prvé voľby boli v marci minulého roku. Boli prezidentské voľby a predtým voľby vždy boli organizované národnými zložkami, ale za silnej podpory OSN. Tentokrát to bolo poprvýkrát, čo oboje, oboje voľby zorganizovali Timorčania sami. Prebehlo to veľmi dobre. Ehm, miera účasti bola veľmi vysoká. Proces bol veľmi transparentný. My vieme, že problémy často vyvstávajú pri spočítavaní Často sa e, pozorovatelia zameriavajú len na volebný deň, ale zanedbáva sa to spočítavanie, tak sa tu neudejalo. <clears throat> Všetky e, volebné miestnosti prepojené na distriktnom národnej úrovni doterajšia vládna strana väčšinová prehrala len o tisíc hlasov. Proces bol veľmi transparentný. Nikto to nespochybňoval, pretože Národný volebný výbor a technický sekretariát výsledky uverejňovali tak ako sa získavali e, v televízii. Takže ľudia mohli vidieť na všetkých úrovniach, ako, sa pri, ako pribudali hlasy politickým stranám. E, sú tu však problémy. Financovanie politických stran napríklad, tu treba vytvoriť limit k sponzorstvu, k donáciám. Toto by mohlo ohroziť transparentnosť, pretože vieme, že ide o krajinu, ktorá stále pracuje na vytváraní kapacít a inštitúcií a tiež kvôli mnohým zahraničným záujmom. prostriedky finančné, eh, ktoré majú k dispozícii politické strany a tiež Prístup k médiám, to je ďalší problém, ktorý sme boli vyzdvihli. Súvisí s potrebou protikorupčného zákona, dobre presadzovaného. Parlament ho pripravil a však ešte sa nepresadzuje. To by znamenalo kontrolu osobných aktív, to je vec veľmi dôležitá. Vieme, že Austrálčania, Číňania Indonézania majú v tejto oblasti veľa ekonomických záujmov. Ak tu nebudú obavy o transparentnosť, a ľudia naozaj majú tieto obavy. Tiež skutočnosť, že zoznamy politických strán neboli včas e, uverejnené, nie však oficiálne. To by mohlo mať dopady na zastúpenie žien. Hovorím o jednej z najvyššej mier e, zastúpenia žien vo svete. to by však mohlo byť e, e, zmenené, ak e, tu nebude zabezpeka, že zoznamy sa verejne zverejňujú tak, ako by sa mali. Na to sme sa odkazovali. Všimli sme si, že tu bola veľká rozpráva. Sú tu strategické opcie, menovite pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj. A my vieme, že najväčšia výzva pre e, východný Timor je vzdelávanie nielen pretože majú to šťastie, že majú veľmi veľa mladých e, e, ľudí, ktorí potrebujú príležitosti, ale že tiež preto, že treba zlepšiť gramotnosť v oficiálnych jazykoch tieto poznámky na tomto mieste ukončím, hoc i sú veľmi pozitívne. Výborná spolupráca vďaka kolegyni Bilbao i výbornému týmu, ktorý tu bol. Rada by som tiež vyjadila svoje obavy v oblasti, ktorá potrebuje e, podporu EÚ. nie len z členských krajín, ale i z celej EÚ, kde tvorba kapacít je nevyhnutná. A to je oblasť spravodlivosti a to priamo súvisí s gramotnosťou, s zručnosťami v oficiálnom jazyku, v portugalčine. Veľmi neuspokojivá úroveň, e, dramatická v systéme spravodlivosti a trastu. Je to vec, ktorá sa týka portugalskej dvojice, ktorá bola obžalovaná a teraz odsudená. Poznám ten proces, poznám ten prípad. Videla som viacero obvinení ich portugalčina je hrozná, to znamená, že obvinenie, e, žaloba je v hroz, e, v zlej úrovni. A musím povedať, nemôžem nikomu odporučiť, aby išiel na východ, do východného Týmoru ako investor. Dokiaľ nebude spravodlivosť dobre fungovať, toto je oblasť, kde EÚ musí kde nemôžem rozlišovať ani e, ako zastupkynia Portugalska, ako bývalej e, koloniálnej mocnosti. EÚ musí naozaj podporovať tvorbu demokracie, ako to ilustruje tento prípad tejto dvojice. Ďakujem. Ďakujeme Anna Gomeš za vašu správu z východného Timoru. Koľko máme rečníkov? Keďže EPP nie je, neprejavilo záujem, tak Charles Tenok za EKR. E, Ana, určite dobre poznáš východný Timor. Si tam veľmi dobre známa. Často nás lepšie poznajú v iných krajinách než doma, ale tam si naozaj známou veličinou Mňa zaujalo v tých číslach, že Gužmaová e, strana CNRT prehrala len o tisíc e, hlasov, jedno kreslo, veľmi tesné, e, tesná prehra. Prijali to, tú porážku? Nežiadajú prepočítanie napríklad. Veľmi tesné, tes, tesný rozdiel. V mojej krajine by asi došlo k 4-5 prepočítaním, takže to ma zaujíma Ja som bol na tom zozname, že som mal ísť do východného Timoru, ale že som tam nikdy nebol. V 91. som tu v parlamente, mal prvý príhovor práve na túto tému. Vidíme, ako to bude vyzerať vlastne v rámci krajiny, pokiaľ ide logistiku. Robí sa tá, ten prenos hlasov z hlasovania elektronicky, lebo ako sa to robí? Pretože vnútro, vnútro krajiny je ešte pod e, rozvinuté, treba to lepšie urobiť, predovšetkým pokiaľ ide o dopravu. Ďakujem pekne. Teraz pán Nart. Ja som bol vo východnom Tibore na misii a treba povedať, že analýza Ani je vynikajúca a v plnej miere zodpovedá realite. Hlavné body spomenula, je tu korupcia, je tam veľmi svojvoľný e, systém súdny, mladí ľudia vlastne sú e, nahony vzdialení od politického života. Politický život tam sa iba podstate vykopávky jemu venujú a vo východnom Timore to vyzerá ako volakedy v minulosti. Sú, treba povedať, že majú tam troch bohov, jeden je Guzma a všetci ostatní sú iba tí, ktorí prisluhujú. Tak toto tam vyzerá. Ak sa robia voľby, tak to je ako nejaká dráma voľby sa konajú bez nejakých volebných miestností, médiá sa zdajú byť e, nezávislé, nie je tam teda nejaký problém, ale hlavný problém je hlavne štrukturovanie spoločnosti. A vo východnom Týmore treba povedať, že takéto štruktúry sú. V Kenii napríklad takéto štruktúry vôbec neexistujú. Je tam volebný aparát, takáto v podstate divadelná hra, ktorá sa odohrala. Ale treba povedať, že v Keni boli tisíce mŕtvych. Keď vidíme jednoducho takéto voľby, tak my musíme to prehliadnúť a musíme sa pozrieť na štruktúru spoločnosti, musíme sa pozrieť na východný Timor, tam je integrovaná spoločnosť so štruktúrou, je tam rozdiel hlasov iba tisíc a celé sa to potom nakoniec aj tak akceptuje. Ďakujem pekne, pán Nard. Ešte niekto z kolegov, ktorý by sa chcel prihlásiť? Nie je tomu tak, takže Anna Gomeš, chcete ešte zareagovať? Áno. Je tu rozdiel, keď to porovnáme s minulosťou. Konkrétne Timor teraz poprvýkrát za posledných troch rokov už je tam elektrika všade, celé teritorium, je to veľká vec. po 10 ročiach kolonizácie zo strany mojej krajiny, ale potom po okupácii zo strany Indonézie, Indonézii a teraz vlastne poprvýkrát je elektrifikovaná celá krajina. Samozrejme, to je veľký rozdiel, aj pokiaľ ide o fungovanie komunikácií v rámci volebného procesu, je tam už internet a systém skutočne funguje. To znamená nielen cez internet, pretože je tam systém, ktorý podporuje vlastne volebná komisia, ale fungovalo to veľmi dobre a veľmi rýchle, preto ten proces bol taký, že ľudia tomu dôverovali. A tak ako to povedal Javier Nart, neboli tu žiadne násilnosti a ľudia to prijali. Iš... Šanana Gušman bola pravdepodobne šokovaná. Sme sa stretli vlastne, keď sa hlasy e, e spočítavali vtedy viedla hlavná strana. Očakávalo sa to, boli to iba predbežné výsledky a ja teda očakávam, že e, zažil šok, pokiaľ ide o tie finálne výsledky. Ale ľudia jednoducho dôverovali tomu systému, proces bol skutočne transparentný, mohli ste si v televízii sledovať, ako vlastne v jednotlivých úrovniach regiónoch tie hlasy sa spočítavajú, že skutočne tá marža bola minimálna, ten rozdiel a, a tá požiadavka o prepočítanie hlasov sa nerealizovala. Avšak to reflektuje to, že teraz tu je priestor pre dlhý proces vytvorenia novej vlády, aspoň podľa mojich informácií zatiaľ stále nemajú vládu to inštitucionálne zriadenie, ktoré pomenul aj pán Nart, je tu proces diskusie s jednotlivými stranami. Treba si pri, uvedomiť a pripomenúť, že vlastne aj predtým vláda bola riadená vlastne vtedy ešte touto osobou a vtedy bol iba ministrom a bola tu koalícia. A teraz strana fretilium, fretilín eh, v podstate je výťazom volieb. Robia sa tu teraz nejaké úpravy, nevyčlenujem ani to, že by tu mohla vzniknúť koalícia, uvidíme, ako to dopadne, ale v každom prípade všetko tu prebieha veľmi mierumilovne a ľudia nemajú nejaký stres z toho, že by stále nemali vládu. A treba povedať, že nebolo to ani násilie, násilnosti, tak ako to povedal Javier, čo je veľmi dôležité, dôležitý výsledok. Krajina stále musí čeliť veľkým výzvam, predovšetkým pokiaľ ide o distribúciu prostriedkov a tam vlastne e, je vidieť aj tú korupciu ale nepre, neboli to teda tie násilnosti a takisto, že tu došlo k prerozdeleniu toho bohatstva, tak tie situácie, ktoré viedli k násilnostiam v roku 2007 už tu nie sú, takže to je veľký, veľký úspech. Potrebujú skutočne veľkú podporu, pre všetkým v tom zmysle, že treba sa venovať tým oblastiam, ktoré sú dôležité v rámci inštitucionálnych kapacít, v rámci fungovania demokracie, pokiaľ ide o zodpovednosť a v tomto kontexte systém justície je jednoducho kľúčový. A nemôžu tu byť nejaké konkrétne investície bez toho systému, ktorý by si zaslúžil dôveru občanov, predovšetkým zo strany cudzincov, ktorí tam jednoducho pracujú. Ďakujem. Nikto iný sa nehlási, takže môžeme prejsť k bodu číslo 9. debriefing o samite na Západnom Balkáne, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 v Terste s osobitným vyslancom Talianského ministerstva zahraničných vecí pre samit na Západnom Balkáne Michelom Giacomelim. Informovali ma, že hoci už to o 10 minút skorej chceme začať, naši italianskí kolegovia sú už tu, takže chvíľočku počkáme, už sú v budove, už nás informovali. Right, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, kolegyne, dámy a páni, je 11.25, máme eh, zhruba hodinu pre ďalší bod a chcel by som medzi nami privítať pána veľvyslanca Michela Giacomelliho, ktorý je osobitným vyslancom Talianského ministerstva zahraničných vecí Kolegovia, chcel by som vám pripomenúť, že sme začali zase naše zasadnutie. Charles a Anna, ja viem, že východný Timor vás ešte stále zamestnáva, ale už sa venujeme teraz západnému Balkánu. Ďakujem veľmi pekne. Pán vyslanec, osobitý vyslanec Talianského ministerstva zahraničných vecí pre summit na západnom Balkáne je s nami a Taliansko organizovalo ten summit v Terste. Bolo tam šesť e, zastúpených členov z východného Balkánu a tak, z západného Balkánu, takisto aj šesť európskych krajín, bol tam aj komisár Hahn a Búc. Vážený pán veľvyslanec, v tomto výbore hovoríme o situácii na východnom, na západnom Balkáne pravidelne a Vieme, že tieto krajiny sa nachádzajú v ťažkom procese transformačnom a máme spoločnú zodpovednosť, aby sme týmto krajinám pomohli túto situáciu zvládať. Európsky parlament podporil berlínsky proces ako súčasť spoločných krokov Európskej únie ohľadne budúcnosti krajín západného Balkánu, aby sme zabezpečili predovšetkým hospodárske zlepšenie, pre nás je dôležitá parlamentná kontrola. My si myslíme, že parlamentná kontrola na berlínskom procese je kľúčová na to, aby sme zabezpečili legitímnosť, doplnkovosť a pridanú hodnotu v rámci nášho príspevku k stabilite v tomto regióne. Sú to možné budúce členské štáty Európskej únie. Myslím si, že sami Terste nám dal nový, novú dynamiku pre rozšírenie. Ponúkli sa tu konkrétne iniciatívy ohľadne prepojenia infraštruktúr, hospodárstva a ľudí. A chcel by som zdôrazniť význam to, e, občianskej spoločnosti a takisto chcem pripomenúť to, že pán Castaldo viedol na tomto samite pre, e, fórum. Pán Giacomelli, tešíme sa na vaše slova Vypočujeme si od vás príhovor o tom, ako vnímate vy situáciu a ako sa priblížime v roku 2018 k londýnskému samitu, pretože v Londýne sa bude konať prvý, teda tento berlínsky summit. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste mi umožnili na tomto dôležitom grémiu sa vyjadriť ohľadne toho, čo sa udialo v rámci nášho predsedníctva, pokiaľ ide o summit v Terste. Teraz po Viedni, Berlíne a Paríži sa teraz v Terste konal tento summit o západnom Balkáne, takže poviem niečo, pokiaľ ide o štruktúru, o účasť na tomto samite Treba povedať, že ten summit bol rozdelený na štyri dôležité podujatia na vysokej úrovni a boli tu ešte ďalšie postranné. Tie hlavné štyri, tam sa stretli predstavitelia štátov a vlád, takisto paralelné zasadnutie ministrov zahraničných vecí prebiehalo, takisto pracovný obed ministrov pre hospodárstvo a zasadnutie ministrov dopravy krajín Západného Balkánu s ministr- so zástupcom ministra z Talianska, ako aj s komisármi. To znamená sedem členských štátov, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Spojené kráľovstvo, Slovinsko, boli zastúpené takisto 6 krajín Západného Balkánu. Európska komisia, tam bol, bol tam takisto aj výbor regionov, takisto veľké finančné, veľké finančné inštitúcie tam boli zastúpené ako investičná banka, takisto Európska banka pre obnovu a rozvoj bola zastúpená, Európska rada Európy a tak ďalej. Takže pri niektorých tých témach sa hovorilo aj o regionálnych témach, pokiaľ ide o témy, ktoré sú dôležité, takisto tu boli viaceré iniciatívy spomenuté, napríklad iniciatíva pre boj proti korupcii a tak ďalej. A takisto tam bolo zastúpené aj aj sekcia pre spoluprácu. Mali sme spoločný obed a spoločné plénum, kde sme sa informovali o našich spoločných skúsenostiach a o tých informáciách, ktoré vzýšli tých stretnutí na úrovni predstaviteľov štátov a ministrov. Tie štyri paralelné podujatia, to bolo biznis, fórum, išlo to finančné nástroje a nefinančné nástroje pre rozvoj strednej vrstvy. Tu zhruba 350 podnikov e, bolo zaangažovaných z Talianska, z Balkánu a medzinárodné inštitúcie finančné, ako aj ďalšie sprostredkovateľské organizácie. Bol tu zorganizovaný workshop, pokiaľ je boj proti korupcii. Tu sa e, zúčastnili na ňom e, organizácie pre boj proti korupcie z krajín Západného Balkánu a čo z toho vzýšlo, vzýšlo z toho vyhlásenie, ktoré obsahovalo viaceré spoločné úlohy a to potom celé vyústilo do záverečného komunike. Takisto sme mali aj summit pre mladých, kde sa viaceré študentské organizácie zaangažovali. Išlo tu napríklad podporu k Erasmus Plus pre krajiny Západného Balkánu. A takisto sa to teda udialo za, pod taktovkou pod taktovkou poslanca Európskeho parlamentu a nasledujúci deň 12. tam sa uskutočnil dialog na úrovni politickej. Predovšetkým tam boli ministri zahraničných vecí z Talianska, z Čiernej hory, Kosova, ako aj pán komisár Han. Takže v stručnosti teraz poviem niečo, pokiaľ ide o tie konkrétne výsledky. Vyhlásenie talianského predsedníctva sa snažilo obsiahnuť všetky jednotlivé prvky tohto samitu, všetky tie, ktoré vlastne vzýšli zo samotného samitu a ktoré boli aj hmatateľné pre verejnosť. Takže môžem niektoré stručnosti načrtnúť. Napríklad vyhlásenie zo strany Európskej komisie, že cieľom je pripraviť robustný finančný balíček, ktorý má pomôcť k tomu, aby sme podporovali jednotlivé iniciatívy. Máme tu 7 nových projektov v oblasti infraštruktúry a energie, takisto 190 tisíc eur, ktoré boli na toto vyčlenené, takisto technická podpora pre vypracovanie ďalších projektov. 3,5 milióna eur je suma, z ktorou sa počíta, takisto podpora pre malé a stredné podniky prostredníctvom tzv. West Balkan Enterprise Development projekt, to sa má vyzbrojiť patričnými finančnými prostriedkami a takisto, čo je veľmi dôležité, je aj podpísanie zmluv v oblasti dopravy. Týmto sa uzatvoril veľký proces, dlhý proces rokovania. Tento summit vlastne venoval teda týmto témam. Takisto tu išlo aj o E, miesto e, sekretariátu. E, išlo tu predovšetkým o to, aby sa našlo teda sídlo pre tento, pre tento úrad v rámci krajín Západného Balkánu. A takisto, pokiaľ ide o hospodársky integračný proces, tu sa ministri vlastne zhodli na tom, že si pripravili viacročný rámec na to, aby vytvorili regionálny hospodársky priestor. A týmto vlastne sa celkom jasne povedalo, že takto mm, tu máme veľký potenciál pre trh viacerých miliónov osôb a to môže vlastne byť prerokované potom ďalej aj na úrovni predsedov vlád Udialo sa to vlastne v auguste, vyšlo to z talianskej iniciatívy. Máme tu takisto aj program, e, ktorý sa sústredí na boj proti korupcii. Takýmto spôsobom chceme posilniť krajiny Západného Balkánu, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu. A po piaté, veľmi dôležitý impuls, pokiaľ ide o rozvoj súkromného podnikateľstva. Predovšetkým sa tu sústredíme na tú strednú vrstvu. A, ako som už povedal, táto téma mala špecifický, špecifické biznis fórum a v Terste vlastne aj sídlo obchodnej komory e, pre západný Balkán, ktoré tam bolo započaté a ciele vlastne toho medzinárodného toho tej kancelárie pre mladých, tu sa počíta s tým, že sa vyškolí zhruba 30 mladých odborníkov. Tie výsledky ako také sa nedajú nejako konkrétne merať, ale treba povedať, že sú oveľa dôležitejšie ako tie hospodárske výsledky. V teste sa nám podarilo politicky znovu sa zaviazať k tomu, aby sme pomohli Západnému Balkánu, pokaliť integráciu smerom do Európskej únie. Títo účastníci ešte raz celkom jasne zopakovali svoj záväzok takémuto spôsobom Západnému Balkánu pomôcť. Vzýšlo to vlastne už aj zo záverov rady ešte z marca z minulého roku alebo tohto roku, to znamená, tie dvere sú otvorené a terst jasne preukázal, že tu konštruktívne tá dynamika má pokračovať aj ďalej. Je to dynamika spolupráce, je to dynamika, ktorá chce preklenúť tie centrifugálne odlučivé síly, chceme podporiť zmier a nemôže to mať iba nejakú deklaračnú hodnotu, Videli sme, že v Belehrade a teraz vlastne zajtra aj v Bruseli sa týmto témam bude venovať pozornosť, to znamená, je to taký nádejný signál a terst takisto ponúkol aj stimul k tomu, aby sa interné krízy v niektorých krajinách Západného Balkánu vyriešili a tu vlastne myslí, tu mám na mysli hlavne Balkán. E, môj kolega e, vie, o čom hovorím, takisto Firom. Myslím si, že Môžeme tu hovoriť o duchu terstu, ktorý má ambíciu pohnúť veci dopredu, aby tie napätia z minulosti sa preklenuli a talianský minister zahraničných vecí pán Alfano to veľmi stručne zosumarizoval tie výsledky tohto samitu, povedal to veľmi presne pri príležitosti zasadnutia predsedov vlád a štátov. Je tu predovšetkým koncept jednoty, to znamená, zdieľame tie ciele. Po druhé, vízia európskeho zjednotenia. Po tretie, dôvera voči schopnosti zvládnuť tieto prekážky. A po štvrté, ambície. Chceme sa v budúcnosti pozerať do, dopredu a chceme tie rany z minulosti zahojiť to znamená, nemôžeme opomínať to, čo sa urobilo v Terste, napríklad pokiaľ ide o otázku boja proti terorizmu, extrémizmu, organizovaného zločinu. To znamená, je to spoločná úloha, kde máme ešte oveľa silnejšiu spoluprácu E, využívajúc nástroje, ktoré nám boli dané k dispozícii. To znamená, ide tu o jasnú potrebu, ktorá sa stále jasne profiluje aj po tých najnovších dramatických udalostiach. A takisto sme hovorili o nelegálnej migrácii. Aj to je jedna z víziev, ktorá sa týka celého kontinentu, ktorý a no, tú vízu sme ešte stále nezvládli. Budúce predsedníctvo vlastne sa dostane do rúk Spojeného kráľovstva a preto podporujeme, my vždy podporujeme predsedníctva tejto, týchto samitov a chceme, aby sa ukázalo, vlastne sa to už ukázalo aj v rámci prípravy toho samitu v Terste, boli tu viaceré stretnutia, ktoré sa pred aj počas samitu uskutočnili a takýmto spôsobom sa to vlastne potvrdilo, potvrdí sa to ešte aj v budúcnosti. Ja si myslím, že tento postup ten eh, summit Západného Balkánu takýmto spôsobom podporovať. Treba povedať, že krajiny Západného Balkánu to chcú a vidia, že takýmto spôsobom tá politická vôľa ako keby nepolavovala. Tie výsledky na to poukazujú, je to aj v záujme Európskej únie, pretože pre nás tento región má strategický význam z viacerých ohľadov a ten postup samotný sa preukázal ako dôležitý postup, predovšetkým pokiaľ ide o ľahšie príjmanie štruktúrálnych reforiem v krajinách Západného Balkánu. A v rámci tohto formátu, tak ako to máme vlastne dnes, alebo ešte v nejakom širšom formáte, tu vidíme viaceré faktory, ktoré by mohli byť pokryté aj zo strany budúceho predsedníctva. A chcel by som tu ešte spomenúť niektoré konkrétne termíny, ktoré vlastne v Terste boli už takto dopredu naplánované napríklad summit pre informačnú technológiu alebo tretia konferencia, vedecká konferencia, ktorá vlastne má byť zrodom e, toho, tej nadácie pre vedu zo západného Balkánu. A takisto by som sa ešte raz chcel poďakovať kolegom, kolegyňam zo strany Európskej komisie, s ktorou sme spolupracovali veľmi úzko pri príprave tohto samitu. Ide tu o veľmi dobrú prípravu takéhoto samitu z institucionálneho hľadiska. Máme veľmi dobrú ľudskú skúsenosť, predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy k jednotlivým osobám. Chcem sa teda všetkým poďakovať, poďakovať za to, že ste si ma vypočuli a som samozrejme pripravený reagovať na vaše otázky. Thank you, ambassador. Ďakujem, pán veľvyslanec. Západný Balkán. E asi priťahujú najväčšiu pozornosť nášho výboru. Máme mnohých kolegov, ktorí mm, blízka sledujú vývoj na západnom Balkáne. Sú to potenciálne budúce členské krajiny, sú tam veľmi aktívni. 9 sa prihlásilo o slovo, čo nie je prekvapením. Pokúsim sa všetkým dať priestor, ale ja možno začnem. Možno, že mi dáte vedieť, kedy už budete chcieť odpovedať. Takže niekoľko všeobecných pripomienok z mojej strany. Ja som sledoval e, rozhovory po e, poslednom samite, sledoval som ich zblízka. Pýtam sa vás, ako by ste zareagovali na kritiku berlínskeho procesu, pretože sa hovorilo, že sa preceňuje význam e, fyzickej infraštruktúry pre prepojenosť, eh, hlavne v oblasti digitálnej eh, prepojenosti, digitálne platformy, zrušenie roamingových eh, poplatkov a tak ďalej. Takže možno, že by ste sa k tomu mohli vyjadriť trošku obšírnejšie. A potom dve konkrétne pripomienky. Poprvé, hovorili ste o Bosne a Hercegovine, že nie sú schopní pristúpiť k transportnej e, dohode, kedy myslíte, že Sarajevo bude pripravené. Druhá otázka, čo si myslíte o Kosove a ich výhrade voči e, ekonomickej únii. E, ide hlavne o colné poplatky, zástupcovia Kosova. O tom hovorili v Terste. A čo si myslíte, keď Kosovo bude v stave e, zložiť vládu. Aj najväčší priatelia, zdá sa, už začínajú byť netrpezliví. Pán Preda najskôr za EPP. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za túto prezentáciu, pán veľvyslanec Giacomelli. Myslím, že tak ako povedal náš predseda, my podporujeme berlínsky proces e, pre západný Balkán. Tešíme sa z toho, čo sa konkrétne v Terste dosiahlo, ešte viac približiť tieto krajiny k EÚ a, a možno, že posilniť ich e, snahy regionálnej integrácie. Nedávne stretnutie v Dureši v Albánsku je, myslím, pozitívnym bodom na schválenom programe v záujme prehlbenia hospodárskej regionálnej spolupráce. Jedna pripomienka a potom otázka. Tá pripomienka, myslím, že treba jasne vysvetliť, že tento proces regionálnej hospodárskej integrácie nie je alternatívou eh, pre pristúpenie k EÚ. Ide o prípravu toho pristúpenia. Chcem to zdôrazniť, nie je to alternatíva, pretože mnohí v regióne si myslia, že ide o akúsi alternatívu a niektorí si už v 2014 mysleli, že to bude trvať do nekonečna tá integrácia a potom tá Bosna. Hovoril o tom už predseda. Je to žiaľ jediná krajina, ktorá nebola schopná podpísi, podpísať dohodu e, o e, spoločenstve pre dopravu. Dokonca aj komisár e, Bulk tam vycestoval. Dokonca bola skrátená finančná podpora pre štyri projekty. To všetko vyplýva z opozície z Republiky Srbskej, e, Bania Luky. E, je to krajina, ktorá chce e, hovoriť o preprave nielen na úrovni ministra, ale nie na úrovni ministrov jednotlivých podložiek Republiky Srbskej. To je škoda, pretože uh, nie je možné, aby jedna krajina hovorila troma hlasmi. Je to, je to zvláštne. Ja by som bol rád, keby ste povedali, či sa niečo zmení po stretnutí v Terste, alebo sa jednoducho skonštatuje, že uh, Ehm, nebude pristúpenie tejto krajiny k dohode. Teda bude sa niečo robiť, alebo sa bude iba e, vyčkávať. Ehm, ak som to správne pochopil, ďalšie stretnutie má byť v Londýne. No to je tiež zvláštny nápad. Ďakujem. E, je tu čím ďalej, tým viac rečníkov, preto maximálne 3 minúty každý. Pán Fleckenstein ako ďalší. Ďakujem. Nie, ani 3 minúty netreba. Ja súhlasím s opisom úspechu e, stretnutia v Terste. Nešlo iba o všeobecné prehlásenia, ale aj o konkrétne kroky, ktoré tu už boli opísané. Ale možno, že sa pripojím k pánovi Predovi. My Súhlasíme s tým, že ide o dobré doplnenie a aj sprevádzajúce úsilie toho samotného integračného procesu. A preto by som možno skôr od komisie a nie tak od rady počul, čo e, chcú spraviť, čo sa stane s integračným procesom, kedy sa začnú rokovania s Albánskom. Ja by som chcel vedieť, na rozdiel od pána McAllistera, kedy si myslíte, že sa v Bosne niečo stane, ale nie, čo spraví komisia preto, aby aj v mene rady sa tento proces posunul vpred. Ja mám pocit, že v našich partnerských krajinách e, na Balkáne. Častokrát tam ideme a hovoríme, čo majú spraviť, ale potom im konkrétne málo pomáhame, pretože oni e, sami e, nie všetko môžu zvládnuť. Niekedy to trvá vyše 10 rokov. A konkrétna otázka, Povedali ste, že na Albánsko mal terst pozitívny dopad. E, to e, mi asi uniklo, prosím, čo sa tam pozitívne stalo vo vzťahu s Albánskom. Možno, že nie som dobre informovaný. Ďakujem pekne, pán Fleckenstein. Teraz za EKR, pán Tenok. Ďakujem. Ja som spravodajca pre Čiernu horu. Na budúce, keď tam pôjdem, otestujem eh, nočný vlak z Belehradu. Uvidíme, či to bude dobre, eh, tak dobre fungovať ako v niekdašej Juhoslávii. Eh, súhlasím s pánom Predom, teda, že nie je možné, aby jedna krajina hovorila dvoma, troma hlasmi. Aj keď sme to zažili vo vzťahu s Valonskom pri sete, Išlo o medzinárodné rokovania, ale jedna veľmi politická otázka z mojej strany. Ale ešte poviem, že súhlasím s pánom Predom, že, že eh, sa treba vyhnúť riziku odstavenia pristúpenia týchto krajín kvôli regionálnej integrácii. Niektoré z nich chcú mať eh, silné bilaterálne vzťahy s Bruselom, ale nie s regionálnymi partnermi. Eh, nechcú to vôbec robiť súbežne. Sú tu historické dôvody. Takže naozaj je to trošku háklivá otázka, ale tá otázka, e, krajina, ktorú poznám najlepšie Spojené kráľovstvo, e, nepoviem kto, ale niekto sa ma pýtal, e, či by som mohol express, doslovne lobovať za Spojené kráľovstvo, aby bol ďalší summit v Londýne. A keď som o tom hovoril z SVČ, tak e, oni boli e, pochopiteľne proti a potom e, je tu Brexit a rokovania podľa článku 50, ale aj tak sa tam bude konať to zasadnutie v rámci berlínskeho procesu. Neviem, či to bola e, živá diskusia medzi ministrami zahraničných vecí a alebo či ide o to, že pokiaľ je Spojené kráľovstvo plným členom EÚ, e tak e, sa v podstate nič nemení. William Hague, e, bývalý minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, naozaj jasne hovoril o úlohe Spojeného kráľovstva na Západnom Balkáne. A myslím, že ide aj o jeho dedičstvo. A niektorí u nás dúfajú, že aj po Brexite sa Spojené kráľovstvo e, bude môcť zapájať do európskych e, programov v tejto oblasti sveta. Terst je samozrejme krásne mesto blízko eh, tejto eh, oblasti, ale predsa len sa tam rozhodlo o tom, že Londýn by ešte stále mal hrať úlohu. Ďakujem, Charles. Ešte dvaja rečníci za politické skupiny a potom dáme priestor pánovi veľvyslancovi a potom druhé kolo otázok pán Weigl za ALDE, stály spravodajca pre Macedónsko. Ja vám chcem v prvom rade zablahoželať za zorganizovanie tejto konferencie v Terste. Je to potvrdenie toho, čo som si už myslel, keďže som tam žil 4 roky. Je to nádherné mesto kvôli minulosti, ale dúfam aj kvôli budúcnosti. Budem pokračovať po slovinsky, možno, že mi budete trošku rozumieť. Na zahodnom Balkánu. In širšem... Chcem eh, povedať, že EÚ zblízka sleduje vývoj na západnom Balkáne a ak by sme zahrnuli aj iné krajiny, tak by sme museli hovoriť o celom Balkáne, nielen západnom. Možno, že v porovnaní s tým, čo sa konkrétne a pozitívne dosiahlo v oblasti hospodárskej a politickej spolupráce, ja by som chcel možno zdôrazniť niekoľko pretrvávajúcich e, problémov. Ide o otázky, ktoré súvisia s minulosťou tejto oblasti. Nestačí totiž to e, byť konštruktívny počas konferencie a potom sa každý vráti domov a v podstate sa nič e, nezmení. Tie polemiky medzi jednotlivými krajinami pretrvávajú. E, tak nejak to bolo aj po terste. EÚ by mala nájsť spôsob, ako to možno zmeniť, e, e, aby sa Chorvatia a Srby nepozerali stále na minulosť. E, napríklad otázka kolaborácie počas druhej svetovej vojny. Niekedy sú tu aj hrozby Belehradu vo vzťahu s Macedónskom. Potom otázka Kosova a ich e, kandidatúra na členstvo v EÚ, to treba riešiť e, na európskej úrovni. To nie je nič anekdotické, je to veľmi dôležité pre e, politickú integráciu alebo možnú politickú dezintegráciu Západného Balkánu. Ďakujem. Pani Lunaček stala spravodajkyňa pre Kosovo. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Aj ja a v mene zelených eh, vám chcem zablahoželať eh, ku konferencii v Terste. Eh, bolo to veľmi dôležité, to pokračovanie berlenského procesu. A pripájam sa aj k tým, ktorí si myslia, že sa to nemôže považovať za alternatívu k pristúpeniu. To by bolo osudové. Treba pokračovať eh, rozširovanie, rozširovaní. Ale otázka. Eh, udržateľná politika vodných elektrární. Eh, týka sa to riek v Albánsku. E, ide tu aj o novú smernicu o rozvoji takejto e, elektriny. Treba tam zahrnúť aj tieto krajiny. Po druhé, e, regionálny hospodársky priestor vo vzťahu s Kosovom boli obavy, že to nepôjde všetko tak, ako by malo. Pýtam sa, či tie problémy boli vyriešené ale možno, že je problém aj v tom, že e, hranica medzi Srbskom a Kosovom nie je jasná. E, Srbsko to v podstate ešte ako hranicu neuznalo. Ďalší bod. V prehlásení sa hovorí, že členovia uvítali s uspokojením to, že E, otvorené bilaterálne otázky budú predmetom práce. E, mnohé naozaj vyriešené nie sú. Pýtam sa, e, či sa po terci niečo zmenilo. Chorvátsko, Srbsko, Chorvátsko, Čierna hora napríklad. A ešte dva body. Pred summitom sme spolu telefonovali. Počíta sa, že by mohli byť E, zapojení do ďalšieho samitu aj európsky poslanci. Možno to otvoriť aj pre občianskú spoločnosť. E, ten ďalší summit v Londýne, pán Tenok, rozumiem vám, ale naozaj e, z... nemal by byť summit v krajine, ktorá čoskoro EÚ opustí. A pán Giacomelli, ešte jedna otázka na vás bola dohoda medzi šiestimi krajinami západného Balkánu, teda že by takáto dohoda mala byť. A teda ešte raz e, apelujem na to, aby sa ten ďalší summit nekonal v Londýne. Ďakujem. Myslím, že ten Londýn to už je hotová vec. Ehm, každý si o tom môže myslieť, čo chce, ale Myslím, že sa o tom nemusíme už e, baviť, keďže je to hotové. Pán veľvyslanec, máte teraz priestor vy, možno 15 minút, aby sme mali čas ešte aj na to druhé kolo otázok. Ďakujem pekne. Mm, dúfam, že ma nepreceňujete, čo sa týka mojej schopnosti odpovedať e, na všetky otázky, ktoré sa takajú vývoja týchto krajín aj e, možno, že za Európsku komisiu. E, je tu výkonný e, riaditeľ pre Západný Balkán. Ten by bol asi vhodnejšou osobou, ale mm, konkrétne hovorili ste o význame fyzickej infraštruktúry. Áno, tá infraštruktúra je skutočne dôležitá. Napríklad, keď, koľko trvá cesta z jednej krajiny do druhej. No a ide aj o e, prehlbenie integrácie trhov a uľahčenia cestovania pre obyvateľov tých krajín, tak jasné, že infraštruktúra je nevyhnutná, ale súhlasím s vami, že od fyzickej infraštruktúry, od ciest od elektrickej siete sa treba presunúť aj k tej digitálnej a o tom mal byť aj e, summit o informačných technológiách. Ešte sa uvidí, kde to bude, o čom to bude, ale e, jasne to v Terste odznelo, žiadalo o to viacero krajín, aby takýto summit sa budúci rok zorganizoval a taktiež odstrániť e, prekážky v digitálnej oblasti. A bola tým poverená RCC v rámci viacročného akčného plánu, napríklad zníženie roamingových poplatkov. Proces pre Západný Balkán má byť akýmsi doplnením prístupového procesu a, a, alebo rozhovorov o rozšírení, môžeme to nazvať ako chcete, ide o to ho uľahčiť, nejde o žiadnu alternatívu. To zloženie je naozaj e, e, zvláštne, nie je tam európska členská krajina, takže ide naozaj iba e, o akési doplnenie. Kedy e, sa pridá Sarajevo k dohode o doprave? To je dobrá otázka. E, tu možno odpoviem na otázku pána Predu z Rumunska. Myslím, že on sa na to pýtal. Bosna Hercegovina prichádza o štyri dôležité projekty a o konkrétne peniaze, ktoré ale potrebuje pre svoj rozvoj. Myslím, že si to uvedomujú interné politické e, záležitosti žiaľ prevažujú nad zdravým rozumom. Zatiaľ ale je tu veľký tlak e, aj na regionálnej úrovni konkrétne v Bosne Hercegovine, takže treba pokračovať v tomto nátlaku tak, aby e, úrady na federálnej úrovni pochopili, mm, nakoľko je zmena naliehavá zmena postoja. A potom otázka, ktorá sa týka Albánska čo sa zmenilo vo vzťahu s Albánskom. E, bolo to v slepej uličke. Teraz e, sa parlament opäť pustil do práce, e, skladá sa vláda. Nie je to vďaka teraz tému samitu, ale čiastočne áno. Keď sa ľudia stretnú Ehm, stretnú sa s Merkelovou, e, s francúzským prezidentom, talianským premiérom e, a mnohými ďalšími, tak je to istý tlak e, nejaké akési morálne nutkanie zmeniť postoj a správanie. A myslím, že to zabralo aj vďaka snahe Európskeho parlamentu to určitá dôležitá kričovatka, pretože <clears throat> berlínsky proces nie je nejakým všeliekom. Je to len doplnkový element, aby sa veci uľahčili. <clears throat> K Čiernej hore tom regióne sú krajiny s rôznymi rýchlosťami, s rôznou úrovňou. Je to jasná vec a je tiež jasné, že každá krajina bude posudzovaná na základe jej schopnosti a zásluh. Pritom neznižuje sa význam toho spolupráce všetkých krajín a snaha o lepšiu integráciu. A tu sa vrátim k otázke regionálneho ekonomického priestoru. Je to veľmi dôležité. Je dôležité chápať, čo bolo skutočným cieľom e, tejto iniciatívy. Myslím si, že trvalo určitú chvíľu, aby pochopili e, partnery na Západnom Balkáne, o čo ide. Európska komisia výrazne vysvetľovala, vyjasňovala, aký bol cieľ. A teraz myslím si, že všetci to podporujú. Nevidím tu výrazný problém. Pokiaľ ide o predsedníctvo Spoleného kráľstva. predložili kandidatúru, prebehla rozpráva. Nebola tu k tomu nejaká formálna opozícia iných účastníkov. Prijatie tu bolo predsedníctva eh, Spojeného kráľovstva, takže ďalší summit bude v Spojenom kráľovstve asi v Londýne. Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, Je to vec, ktorá už je hotová. Nie je tu nejaký priestor znova to diskutovať. Chcem vás upozorniť na to, že nie je tu formálny mechanizmus na rozhodovanie o tom, kto bude ďalším predsedníctvom. Tie štruktúry sú uh, informálne Nie je tu právny základ. Dohoda, na ktorej by sa zakladal e, západovalkanský proces. Čiže dialog medzi e, účastníkmi a riešenie, ktoré nebude e, rozkolom alebo nebude určite nebude konsenzuálne 100%, ale je to určité spoločné minimum ďalej. Firom. Situácia je v štádiu riešenia. Bolo tu problém medzi Srbskom a Firom je to lepšie už. Je to výborná možnosť, e, Terstský summit, financovanie pomoci. To je určite vec, ktorá vec zmení pre firom oni zvýrazňujú ten význam pre, pre ten, toho prípravného procesu, ktorý povedie k terstu. Parlamentná dimenzia znamená, že parlament môže určite pridať e, pridanú hodnotu. Doteraz šlo len o medzivládny proces. Europoslanci sa zúčastňovali podujatí občianskej spoločnosti. Ak si EPE myslí, že má dochádzať k stretnutiam poslancov, tak možno hovoriť s budúcim predsedníctvom v tejto veci. Táto možnosť tu je. Nebali by sme vylúčovať stretnutia poslancov. Toto môžem výraznou mierou prispieť a môže to byť relevantné. Snaď som odpovedal na všetko. Viete, nie som určitá kryštálová guľa, toto jednoducho neviem vyveštiť ani odpovedať. Ďakujem. Ďakujeme, pán veľvyslanec. Máme ešte 25 minút, takže 2-3 minútky od každého kolegu. Pani Šujca, ktorá je našou podpredsedničkou. Pán Čakamali, ďakujeme za váš uh, hutný debriefing k terstu. Mám dve otázky. Prvá sa týka bilaterálnej otázky. Už ju spomenul pán Weigl. Od viedenského samitu jednou z hlavných, jedných hlavných záväzkov vlád západného Balkánu je pokračovať e, v procesy, e, zatiaľ čo sa budú riešiť aj bilaterálne spory. Berúc do úvahy to, sa musí prekonať nedostatok politickej vôle. Moja druhá téma, či otázka sa týka regionálnej spolupráce. Vy ste spomenuli 7 projektov Connectivity, 500 miliónov eur celkových investícií v regióne. ušak, ak chceme podporiť e, e, diskusie, nuž tak e, ja e, nie som si istá, pokiaľ ide o ekonomickú, e, hospodársky priestor na západnom Balkáne. Ja osobne sa obávam, že spoločný regionálny, regionálny trh by e, znovu vytváral Jugosláviu a tie krajiny v regióne by to mohli vnímať ako náhradu vstupu do EÚ. Ďalší problém že Sr- Srbsko a Bosna Hercegovina neuznali Kosovo ako nezávislú krajinu a veľmi ťažko si viem predstaviť, že by s nimi teda vzdielali trh. Čo si myslíte o takomto trhu? Bude to vnímané ako náhrada EÚ, vstupu do EÚ? Hoc iste už boli odpovedali pánu Predovi. Aký by mal takýto spoločný trh pre záujmy krajín, členských krajín EÚ v tomto regióne. Čo si o tomto všetkom myslíte? Je to môj osobný názor. Musíme nájsť mechanizmus na zrýchlenie postupu vstupu do EÚ. Sú tu určité kontroverzné, rôzne názory tejto regionálnej ekonomickej spolupráci. Ďakujeme ti, Dubravka, teraz pani Demonte z SAD. Dobrý deň vám všetkým. Rada by som tu pohovorila o spôsobe, ako prebiehajú tieto samity je to e, intergov e, medzivládna metóda. Vybraný bol Terst. Ja som z Talianska. A je na škodu, keď sa nemožno zúčastniť e, e, samitu. Dostala som podporu, ale výsledok sa nedostavuje. Zúčast, e, tohto občianského fóra sa môžu mnohí zúčastňovať, e, občianská spoločnosť. Treba sa postarať o zmenu metodiky, aby Európsky parlament nebol len pozorovateľom, ale aby sa zapájal aj aktívne. V Lisabonskej zmluve sa dosiahli pokroky. Všetci zohrávajú úlohu v marci bola e, dohoda, kde išlo práve o západný Balkán. Mnohé, mnohá kritika bola zaznela. Išlo o rozširovanie sieti TNT. My ako parlament zohrávame určite strategickú úlohu a jednoducho tu chýba e, odhad z reálneho stavu vecí e, rozvojové štádia vyzerajú rovnako, rôzne. Musí sa tu urobiť určitá inventarizácia situácie, aby infraštruktúra, koridory prebiehali homogénne i s výhľadom na investície ďalších aktérov, ako je napríklad Čína. I tu môž treba nájsť e, rovnováhu. Myslím si, že integrácia finančná i hospodárska musí e, napredovať treba postupovať v súvislosti so súkromným vlastníctvom tak, aby oprávnení vlastníci mali naspäť svoje, svoje e, vlastníctvo. Tak ďalším rečníkom je pán e, Austrevičius. Ďakujem, rád by som poďakoval, poblahoželal za talianskú iniciatívu k regionálnej spolupráci keďže tu nie je žiadna alternatíva pre regionálnu spoluprácu, pokiaľ ide o integračný proces, je nevyhnutné, ak sa krajiny nepoučia a nebudú mať kapacitu a vôľu spolupracovať, členstvo v EÚ im ťažko dá nejaké poučenie. Mali by sa naučiť predtým, než vstúpia do EÚ. Majúc toto na pamäti, Aké sú vaše pozorovania, pán Dovyslanec, pokiaľ ide o politickú vôľu? nede len o investície. To je dôležité pre rozvoj malých a stredných podnikov, ale potenciál politickej vôle prekonávať bilaterálne, trilaterálne a regionálne nezhody, to je najdôležitejšia indikácia ochoty krajín posunúť sa vpred, než e, sa iba vracať do minulosti. A druhá moja otázka sa týka, mám rád samity, ale čo obdobie po samitoch? Máte nejaké koordinačné e, jednotky, aby sa e, riešili otázky koordinácie. Toto je asi najdôležitejšia otázka. Ďakujem. Ďakujeme. tvoje rečníci za EPP. Pán Peterle, pani Žovko. Ďakujem pekne. Ďakujem za realizáciu terstského samitu. Budem však hovoriť ďalej v angličtine. Chcela by som poďakovať a zdôrazniť, že Taliansko ukázalo vynikajúci zmysel pre znalosti regiónu Opätovne sa ukázalo, že EÚ je blízko a pomáha to zrekonštruovať e, zmier a mier medzi krajinami. E, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, ktorú poznám najlepšie, vrátila by som sa k histórii berlínskeho procesu osobitne pokiaľ ide o nemeckú a britskú iniciatívu, kde išlo najprv o utíšenie napätia v čase, keď situácia bola naozaj nebezpečná kvôli e, blokáde, ktorá v roku 2014 e, prevládala. Máme tu stále problémy e, s Bosnou a Hercegovinou. Nepodpísali zmluvu a opätovne sa stiahli projekty, na ktorých sa tak dlho dohadovali. Vaša organizácia, a tu chcem poblážovať za skutočnosť, že tu nie je dostatočná, dodatočná regionálna administrácia, ktorá by len, by len zvyšovala byrokraciu. Moja otázka je táto. Uvedomujete si naliehavosť v Bosne a Hercegovine riešiť e, rozhodujúce otázky, ústavnoprávne tlaky, aby tu bol mier a stabilita. Bez e, toho tu nebude možnosť, nie sú tu pravidlá, nie sú tu koridory. Riešili sme otázku vytvárania veľkých koridorov po celé roky. Koridor 5C, takže zo strany EÚ. E Budeme sa snažiť otvoriť e, politické otázky spolu s Nemeckom, posunúť sa od týchto e, principiálnych otázok. Posledným rečníkom je pán Peterle. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu a vítam úsilie smerujúce k posilneniu integrácie západo-balkanských krajín. Určite je to krok vpred. Avšak je tu veľká výhrada. Tento región má toľko iniciatív. Teraz je tu jedna ďalšia Pobaltská, e, Černomorská iniciatíva, ďalej potom pred mesiacom tu bola e, nová americko-stredomorská e, alebo jadranská charta. Toľko iniciatív a však taký nedostatok politickej vôle. My potrebujeme konzistentnú stály prístup, posilňovanie alebo zlepšovanie politického kontextu. Dokážeme budovať mosty, e, e, riešiť roaming a tak ďalej. Avšak prekážky, ktoré máme, nám bránia v pokroku. A čo je podľa mňa dôležité, je riešiť politický kontext, riešiť otázky internej povahy napríklad. Spomínali sa už bilaterálne otázky do veľkej miery spojené s budúcnosťou tejto krajiny a Bol som pozorovateľom misií v Kosove. Stále tu nie je vláda po blokáde Albánsko, Macedónsko, teraz je tu blokáda v Kosove a nedá sa posilniť záujem EÚ, ak sa neudejú domáce úlohy. Myslím si, že na, najväž, na najvyššej úrovni uchádzač o členstvo v EÚ súčasne nemôže byť tým, kto ne, ktorý neznáša jedného či viacerých susedov. Pravidlá či štandardy sú rovnaké. Musíme využiť všetky uh, kroky na to, aby sa zlepšil politický kontext zdieľam názory kolegov. Nemyslím si, že potrebujeme parlamentný oddelený summit. Potrebujeme parlamentnú účasť a buďme v, tejto, v tomto ohľade inkluzívni. No, mo- Ďakujem pekne kolegovia, už tu nie sú žiadne pripomienky, máme 9 minút, takže Navrhujem, aby teraz pán veľvyslanec reagoval na otázky a potom na záver dostane slovo aj komisia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Teším sa, že tu máme aj komisiu, ktorá sa chce vyjadriť a bude reagovať na otázky. Pokiaľ ide o regionálnu hospodárskú integráciu, je veľmi dôležité, aby sme nestrácali zo zreteľa to, že proces má pripraviť tie krajiny Západného Balkánu, aby boli účastné na spoločnom trhu a vstúpili do európskeho jednotného trhu. Ak nedokážu preukázať, či nedokážu spolupracovať medzi sebou, ak sa ukáže, že nie sú schopné zaznamenať pokrok v rámci regionálnej integrácie, odstraňovanie bariér, postupovanie v oblasti mobility osôb a Takisto aj pokiaľ ide o zjednodušovanie investícií, tak je jednoducho nemožné, aby z jedného dňa na druhý zrazu boli schopné vstúpiť do Európskej únie a vstúpiť do jednotného vnútorného trhu. To znamená, je v ich záujme a je to súčasť tohto prípravného procesu. To znamená, nie je tu alternatíva. A chcel by som, bol by som rád, ak by to predstaviteľ z komisie potvrdil, čo som povedal, a pokiaľ ide o bilaterálne otázky, áno, sú tu bilaterálne otázky, ešte stále sú. Bola tu správa zo strany francúzského, francúzského predsedníctva, Ide tu o niečo, čo bude trvať veľmi dlho a takisto niečo, čo sa dá zjednodušiť, ak sa vytvorí rámec, prostredie na riešenie otázok, ale otázky jednoducho už tu máme. Musia byť vyriešené. Takisto sú tu otázky, ktoré sa týkajú európskych členských štátov. Ak poviete, že je ťažké pre krajiny Západného Balkánu integrovať sa, tak si treba uvedomiť, že sú tu krajiny, ktoré napríklad neuznávajú Kosovo. Takže je to súčasť procesu, nie je to niečo, čo sa dá vyriešiť zo dňa na deň, z jedného samitu na druhý. Je dôležité, aby tu bola politická vôľa riešiť tieto otázky a pohnúť sa dopredu. Koordinačný grémium po samite. Nie je tu žiadne koordinačné centrum. Sú tu zasadnutia pod taktovkou predsedníctva. To sú predsedníctva na vyššej úrovni, niekedy až na úrovni ministrov, ako to napríklad bolo v prípade máj 24. mája v Ríme, keď sme sa stretli s ministrami zahraničných vecí krajín západného Balkánu, ale nie je tu nejaká štruktúra, nie je tu sekretariát. To znamená, že pravdepodobne toto je výhoda procesu a zároveň to je určité limitujúci prvok, pretože všetky otázky, hlavné otázky, ktoré si tu dnes nastolili, budú riešené v rámci patričných výborov Európskej únie, v rámci zasadnutí na viacerých úrovniach, ktoré už teraz existujú a ktoré neboli teda doposiaľ súčasťou procesu západných, krajín západného Balkánu. To znamená, všetky tieto procesy môžu prispieť a nastoliť, čo je dôležité, aby sme všetci išli rovnakým smerom a mali rovnaké ciele. To je kľúčové. A pokiaľ ide o Bosnu, ja zdieľam to, čo ste povedali. Bosna a Hercegovina ide o komplexnú situáciu, máme tu viaceré otázky, ale zároveň treba sa ho baviť o politike. Čo ešte? Už neviem, čo by som povedal. Myslím, že to je všetko. Myslím, že som sa dotkol všetkých nastolených bodov, ktoré tu v diskusii zazneli. A teraz dostane priestor komisia, nech sa páči. Ďakujeme pekne. Teraz pani Genevieva Rujská Viera, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja ako riaditeľka pre sekciu pre Západný Balkán, my sme radi, že sme spolupracovali s osobitným veľvyslancom, a pánom Giacomellim a ako celým, takisto ako aj s celým tímom Ministerstva zahraničných vecí. Chcem sa poďakovať predsedovi za zorganizovanie tejto prezentácie. Ďakujem pekne, ale takisto chcem zablahoželať vyslancovi za úspech samitu v Terst, Terste. Sme radi, že to, bolo, že to prebehlo všetko tak dobre. Ide tu o medzivládny proces, kde komisia prispieva na, požia- na požiadanie jednotlivých členských štátov. Prečo? Pretože my si myslíme, že Tie ambície, ktoré má tento proces, idú smerom posilnenej regionálnej spolupráce a toto je základ, táto regionálna spolupráca je základ pre dobré susedské vzťahy, to je kľúčový aspekt kritérií politických, aby sa pripravil vstup pre tieto budúce členské krajiny. Komisia k tomu prispieva. Máme tu agendu connectivity, chceme eh, prepojiť hospodárstva, pretože chceme, aby ľudia boli prepojení a preto treba vytvoriť dobré susedské vzťahy, a treba pripraviť budú, ten budúci vstup týchto krajín do EÚ, aby tieto krajiny v, týchto regióne, v tomto regióne mohli vnímať Európsku úniu ako pozitívnu vec. A toto nie je nejaké nahrádzanie Európskej únie. Máme tu konkrétne politiky a komisia samozrejme túto politiku pretláča, ale na základe individuálnych krajín, zásluhovosti a chcela by som sa poďakovať všetkým spravodajcom parlamentu, ktorí sú zodpovední za krajiny západného parlamentu. Ja spolupracujem napríklad s komisárom Hánom v rámci našej sekcie aj s krajinami samotnými, aby sme pomohli týmto krajinám a chceme otvoriť nielen tie možnosti, ktoré tieto krajiny majú. Snažili sme sa napríklad vyriešiť otázku Albánska, Macedónska, ale takisto treba sa pozrieť aj na celkový obraz a kontext, aby sme boli schopní pripraviť napríklad stanovisko k Bosne a budú tu rozhovory aj s Čiernou horou, a vytvoríme asociačnú dohodu s, s Kosovom. To znamená, máme jasnú prístupovú agendu pre tieto krajiny a ja uistím všetky krajiny, že čo robíme v rámci kontextu berlického procesu alebo nejakých iných postupov, tak vlastne chceme urobiť iba to, aby sme sa dopracovali k tomu základnému cieľu. Nesmieme zabúdať na to, že všetko, čo sa tu prerokúva v rámci berlínskeho procesu, tak ako to bolo práve v Terste, predtým v Paríži, predtým v Rakúsku a predtým v Berlíne. To sú predmety, ktoré krajiny tohto regióna chcú prerokúvať spoločne. Takže nezabúdajme na to, že ide tu o proces, tak ako ostatné veci, ktoré robíme v tomto regióne, kde vychádzame z regionálnej iniciatívy. Tieto krajiny sa musia zhostiť týchto problémov regionálnej spolupráce a to, čo my s nimi robíme, nie vždy vyjadria rovnakú mieru pochopenia. To si vyžaduje e, určité presviečanie, ale to sú ich žiadosti, o ktorých hovoríme. Chcem povedať napríklad, pokiaľ ide hospodárskú oblasť, tak to bola žiadosť zo strany Albánska Srbska. Potom to zopakovalo sa aj v Sarajeve minulý rok zo strany všetkých predsedov vlád a preto sme s nimi spolupracovali. Napríklad pán komisár Hahn, hovoril o tejto regionálnej hospodárskej oblasti na žiadosť predsedu vlády Albánska a potom sa obrátil na ostatných ministrov, e, predsedov vlád týchto krajín, aby sa prerokovali tieto otázky. Vidíme, toto je tá dynamika. Je to región, ktorý prevezme viac odpovednosti. Je to dôležité aj pre ľudí v tomto regióne, aby videli, že si ich ministri sadnú a hovoria o otázkach, ktoré sa ich týkajú. A nemôžeme počúvať, tak ako to počúvame často, že sú tu nejaké tlačové vyjadrenia, že sú tu bilaterálne problémy. Je veľmi dôležité, aby ľudia v regióne videli, že ich ministri sa dokážu posadiť za jeden stôl a že žiadajú od Európskej únie rovnaké žiadosti. Sú tu samozrejme aj finančné inštitúcie, ktoré v tomto kontexte spolupracujú a pomáhajú, aby toto celé vyústilo k plodným výsledkom. Jasný signál je, že máme regionálne štruktúry, Musíme robiť všetko preto, aby to nebolo nejaké ťažkopádne. Musíme postupovať krok za krokom v rámci tých štruktúr, ktoré máme, aby sa tento proces celý posunul dopredu. A myslím si, že všetko to, čo robíme a čo sa prediskutovalo na samite, bolo prijaté v kontexte modalit EU. Už to bolo prijaté na úrovni výborov, na úrovni rady. To znamená, ten systém, ktorý tu máme, to je aj v kontexte programu EPA a prerokúva sa to s radou aj s parlamentom. A posledná vec, ktorú by som chcela spomenúť, je veľmi dôležité, a budeme aj naďalej podporovať túto regionálnu spoluprácu. Z hospodárskeho hľadiska by som chcela vysvetliť, že z posledných desiatich mes- rokov, tak ako to povedal aj pán Hán, obchod Európskej únie v tomto regióne sa z 10 násobil, ale nezlepšil sa bohužiaľ interregionálny pohyb tovarov alebo hospodárskej spolupráce. A to je zlá správa medzi malé a stredné podniky v tomto regióne. My sa snažíme, aby sme skutočne otvorili a otvorili tie potenciály, ktoré sú tu, aby tieto krajiny spolupracovali v rámci regionálnych hospodárskych oblastí. My iba im pomáhame plniť tie kritéria hospodárskej Európskej únie. Takže všetko, čo robíme v tomto kontexte, je vytváranie podmienok, ktoré pomôžu individuálnym as- ambíciám jednotlivých krajín. Na záver už len toľko, že my sa tešíme, že sme tu mali pána Kastalda na tom podujatí mladých a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom a spolupráci s Európskou komisiou, aby sme mohli aj naďalej prispievať k tejto regionálnej spolupráci. A posledná vec ohľadne Bosny. My spolupracujeme s bosnianskými úradmi, bolo to sklamaním pre komisiu po tom, čo sa vyrokovali, vyrokovali tie dohody ohľadne z dopravy, že jednoducho sa doposiaľ z viacerých dôvodov vnútorných im nepodarilo to podpísať. Ešte stále máme pred sebou čas. Máme tu aj uistenie predsedu, že sa to podpíše z ich strany a uvidíme, ak sa to teda podarí v rámci septembra tak budú môcť potom zabezpečiť financovanie tých jednotlivých projektov. Takže ja iba apelujem na členské štáty a na radu. Komisia je stále v kontakte s týmito štátmi, aby sa nepremeškala táto príležitosť. Ďakujem pekne, pán McAllister. Ďakujeme pekne, pani Calavera. Chcem sa poďakovať aj osobitnému vyslancovi, pánovi Čakomelimu, Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás a informovali nás o samite Sterste. Terste. Z tejto diskusie jedna vec, o ktorej by sme mali na rozšírenom bíre hovoriť, je, že či parlamentná participácia v rámci berlínskeho procesu je niečím, o čo by sme sa mali usilovať, alebo nie. Takisto chcem povedať, že 21. novembra my ako Európsky parlament budeme organizovať okrúhly stôl, ktorý sa bude sústrediť na Západný Balkán a prizvali sme aj kolegov z krajín Západného Balkánu. Ďalšie otázky týkajúce sa berlínskeho procesu by sa mali dostať až na ďalšie rozšírenie bíro. Kolegovia a kolegyne, to je všetko. Budeme pokračovať v našom zasadnutí o tretej a bude sa hlasovať o všeobecnom rozpočte eh, ďalej Vážený pán veľvyslanec, ďakujem pekne a všetci kolegovia, ktorí pôjdu do Talínu, o dve minúty začneme o tom hovoriť, takže zostaňte tu. Ďakujem.